Good afternoon. Príjemné popoludnie, vážení kolegovia. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, pretože máme zaujímavé popoludnie pred sebou. Veľmi zaujímavú slubnú výmenu názorov, Takže dovolte na úvod privítať pozvaných hostí. Budeme mať výmenu názorov s serom Julian Kingom, komisárom pre Úniu bezpečnosti z Európskej komisie a veľvyslankyňou Kaja Tajl, ktorá nahrádza e, eh, pána ministra Avelta, ministra vnútra. E, Estonska, ktorý momentálne predseda rade. Počas decembra komisia mala v úmysle predstaviť legislatívne návrhy na zvýšenie interoperability systémov v rámci vnútra spravodlivosti. Estonské predsedníctvo komisia navrhli tripartitnú výmenu názorov s výborom LIBE s cieľom pripraviť tento návrh. Takže najprv dostane slovo mm, veľvyslankyňa Kaja Tajl, ktorá popíše potreby členských štátov a potom dostane slovo pán komisár King, ktorý nám pripomene riešenia, ktoré navrhuje komisia ako riešenia potreb členských štátov. A po týchto dvoch vystúpeniach mm, otvorím diskusiu. Takže najprv mi dovolte udeliť slovo pani veľvyslankyni. Karol, ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, vážený pán komisár King. Ja by som sa samozrejme chcela poďakovať organizátorom tejto diskusie o interoperabilite medzi Európskym parlamentom, radou a komisiou. Dokonca ešte skôr, ako komisia predloží svoj návrh. To svedčí o veľkom význame a dôležitosti e, tohto nového legislatívneho aktu pre všetky ostatné naše databázy, aby mohli náležite fungovať. E, na úvod by som chcela ospravedlniť pána ministra Anvelta, ministra vnútra Estonska, ktorý ochorel november je veľmi ťažký mesiac na prežitie v Estonsku oveľa horší a tvrdší ako tu v Bruseli. Takže ja by som chcela začať tieto dnešné diskusie vyhlásením. Ak chceme zabezpečiť, aby šengenský priestor efektívne fungoval bez vnútorných eh, bez kontrolách kontrola vnútorných hraníc, čo je vlastne ten hlavný cieľ, čo si všetci vážia a viete, že momentálne je ohrozený. Čiže ak chceme, aby to naozaj fungovalo, naše orgány musia spolupracovať v celej Európskej únie. A na uľahčenie tejto spolupráce máme viacero systémov IT, ktoré už fungujú a niektoré ďalšie budú vytvorené v najbližších zo pár rokoch. No, nemusím ani opakovať, že všetci sme zažili hrozivé útoky na našu spoločnosť, nedávne útoky a vyšetrovanie týchto trestných činov, teroristických aktov. Pri vyšetrovaní sme zistili, že spôsob, akým sú naše informačné systémy e, nastavené a ako navzájom E, komunikujú, že to nie je dokonalé a že nás čaká obrovský kus práce. O čom presne hovoríme? Tým najlepším estonským spôsobom sa vám radšej pokúsim ukázať. Nebudem hovoriť o niečom, ale vám to rovno ukážem, ani nebudem rozosielať písomné informácie. Takže po estonsky sme pripravili pre vás kratučké video a poprosím spolupracovníka, aby ho pustil. Video bude bez tlmočenia.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 Ďakujem. A teraz dostáva slovo pán komisár King, aby pokračoval v tejto diskusii zo strany komisie a potom otvorím diskusiu a dám priestor poslancom. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne som veľmi rád, že máme príležitosť pokračovať tejto diskusii. Obávam sa, že moja prezentácia nebude taká stimulujúca, tak vizuálna ako to, čo sme práve videli, ale pokúsim sa nadviazať na tú konverzáciu, ktorú sme už mali viackrát, keď sme hovorili o niektorých z, tých, e, z týchto tém. A dúfam, že to posunieme ďalej vpred ako to už zaznelo, dokonca ešte predtým, ako predložíme ako mm, oficiálne právne návyhy, o ktorých samozrejme budeme musieť s vami do detailov následne diskutovať. Ako sme už povedali, predtým národné orgány sú v prvej línii, bojujú proti trestnej činnosti, terorizmu, chránia vonkajšie hranice, ale informácie, ktoré poskytujeme, koordinujeme na úrovni EÚ, sú životne dôležitým nástrojom pre nich, aby mohli vykonávať svoju prácu a my sa potrebujeme postarať o to, aby sme poskytli tú najlepšiu možnú podporu s tými informáciami, ktoré sú úplné, presné, spolahlivé a dostupné. E, podľa mňa sme dosiahli značný pokrok v rámci nového systému vstup-výstup, e, o ktorom sa hovorilo na rade včera. Vďaka pán Desdemera a ďalším ostatným, ktorí posunuli túto prácu vpred, ako aj pani veľvyslankyni a estonskému predsedníctvu. Ďalšou prioritou je samozrejme ETIAS, to všetci vieme, a ktorý viem, že máte o to iný z vás veľký záujem. Viem o tom, ďakujem za tento záujem a dúfam, že sa dokážeme dohodnúť ešte do konca tohto roka. Takisto máme na stole návrhy na posilnenie existujúcich systémov Schengenský informačný systém prepojený na chybajúce, na pohrešované osoby alebo trestné činy, azylový systém ECRIS pre odsúdených štátnych príslušníkov tretich štátov. Musíme sa rýchlo dohodnúť aj na týchto spisoch ten pokrok, ktorý robíme, podľa mňa môžeme len privítať. Aj to video hovorilo o tom, že potrebujeme mať silné inteligentné hranice a musíme zalátať určité medzery vo vybení informácií. Ale keď sa hneď dohodneme na všetkých týchto spisoch, ešte stále budeme mať problém s nekonzistentnosťou rôznych systémov, ktoré nebudú spolu komunikovať e, policajti, pohraničná stráž, súdne orgány musia mať rýchly prístup k údajom ktoré potrebujú pre výkon svojej práce. Musíme im uľahčiť prístup k týmto informáciám rýchlejšie, jednoduchšie a zrozumiteľnejšie. Napríklad, teraz overujeme každého, kto chce vstúpiť EÚ, po, e, kontrolujeme, či nemá záznam v SIS. Nie je také ľahké e, po, po prehľadať ďalšie databázy ako vízový informačný systém, tí, ktorí žiadajú o azyl napríklad. Nemôžeme overiť cez jeden paralelné, jedno paralelné prehliadanie v Eurodaku a RIS. Keď policajt kontroluje štátneho príslušníka tretieho štátu bez dokladov, môže ho overiť v Eurodaku, čo sa týka migrácie, ale keby chceli túto osobu, keď ju pristihnú pri nezávažnom trestnom čine, nebudú môcť ísť do databázy Eurodac, aby identifikovali túto osobu. Keď vyšetrujú prípad závažnej trestnej činnosti alebo terorizmu, tak ešte ťažšie má policia prístup k údajom o nezákonných migrantov v Eurodacu ťažšie sa dostane do Eurodaku, ako sa dostane do zoznamu tých, ktorí e, zákonne držia víza a sú uvedení vo víz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 E, ľudia sa budú môcť zaregistrovať v rôznych členských štátoch po rôznou identitou, pachateľa trestnej činnosti môže takto postupovať, videli sme to aj na obrazovkách, čiže sú tu problémy, ktoré budú pretrvávať aj po tom, čo sa dohodneme o tých návrhoch, ktorých sa teraz diskutuje. A tieto medzery, tieto biele miesta znamenajú, že e, všetci úradníci, e, na ktorých sa spoliehame, majú často neúplný obraz. To znamená, že potenciálne teroristi a iní pachateľa trestnej činnosti spoločnosti sa môžu skrývať za viacnásobnou alebo nepravou identitou, e, totožnosťou, tak ako to bolo tragicky v prípade útokov v Berlíne. A myslíme si, že je potrebné s tým niečo spraviť. Aj s vašou pomocou všetci vieme, videli sme to, že je tu veľká podpora občanov, všetkých občanov po celej Európskej únie, aby sa tieto veci riešili. Takže v tomto kontexte naše nadchádzajúce návrhy o interoperabilite sa pokúsia zareagovať na tieto obavy. Pracovali sme na tom už určitú dobu, hovorili sme o tom aj s vami viackrát Mali sme komplexné diskusie o zákonných technických a operatívnych otázkach. Vychádzali sme z práce ehm, skupiny na vysokej úrovni za posledných 12 mesiacov. Obratili sme sa ďalej ešte znova na zainteresované strany, členské štáty. Robili sme verejné konzultácie, pokračujeme v tej odbornej práci. A sekretariát Libe E, sme po celý ten čas vždy aktívne zapájali. Keď sme o tomto diskutovali v máji, tak sme ponúkli, ako pani predsednička pripomenula, aby sme mali spoločnú diskusiu troch inštitúcií na podporu spoločného pochopenia toho, ako postúpiť ďalej. Som rád, že sa to koná. Vrátanie mimochodom aj včerajšieho večera, kedy viacerí z vás ste mali možnosť hovoriť s našimi odborníkmi o rôznych aspektoch tejto práce naše pracovné konzultácie, pre všetkým za posledných 6 mesiacov, potvrdili ten prístup, ktorý sme sa rozhodli, keď sme diskutovali začiatkom tohto roka. Náš návrh je taký, aby všetky centralizované EU informačné systémy pre bezpečnosť, hranice a kontrolu migračných tokov boli interoperabilné. Viza informačný systém, Schengenský informačný systém, Eurodag, nový systém vstup-výstup, navrhovaný systém ETIAS, ako aj navrhovaný ECRIS pre odsúdených štátnych príslušníkov tretich štátov. Ak toto chceme dosiahnuť, potrebujeme tri technické zložky. Poprvé, európsky e, e, vyhľadávací portál, ktorý pomôže colníkom a ďalším v prvej línii vstúpiť naraz do viacerých informačných systémov a zároveň rešpektovať individuálne prístupové práva jednotlivých systémov, ktoré sa nezmenia. Poprvýkrát budú môcť mať kombinované výsledky na jednej obrazovke e, Takže Európsky prehľadávací portál umožní lepšie využiť existujúce systémy, lepšie a produktívnejšie. Druhá vec, zdieľaný systém párovania biometrických údajov, ktorý umožní príslušným kompetentným orgánom prehliadať všetky systémy, ktoré obsahujú takéto údaje na e, jeden, jedno kliknutie opäť pri plnom rešpektovaní existujúcich prístupových práv do jednotlivých systémov. To umožní orgánom prehliadať to, na čo majú právo použitím biometrických údajov lepšie a produktívnejšie. Po tretie, spoločný depozitár totožnosti, kde budú kľúčové údaj totožnosti, meno, dátum narodenia, e, pohlavie vo všetkých systémov. Ak je nejaká osoba registrovaná vo, e, pod viacerými totožnosťami v rôznych databázach, tak im tento systém pomôže to odhaliť. Ten posledný technický komponent bude riešiť aj také veci, ktoré sa týkajú procesov a postupov na prístup do databáz. Národné orgány hovorili o tom, že majú problémy, keď sa snažia overovať totožnosť štátnych príslušníkov tretich štátov na ich území. Keď štátny príslušník tretieho štátu nedokáže alebo nie je ochotný predložiť svoje doklady, orgány nemôžu overiť totožnosť e, vo vízovom informačnom systéme ani v Eurodaku, okrem prípadov, že tá kontrola sa robí v kontexte riadenia migrácie. A to nie je v poriadku, tak to nemá byť. Národné orgány potrebujú mať prostriedky, aby mohli odhaliť a bojovať proti podvodom s totožnosťou aj na vlastnom území. Je súčasťou našej základnej práce e, robiť primerané policajné kontroly v priestore Schengenu a využiť túto možnosť tak, aby, ako povedala pani veľvyslankyňa, E, sme sa mohli vrátiť k funkčnému Schengenu. Po druhé, v súlade s obavami skupiny na vysokej úrovni sú tu problémy policajných zložiek, ktoré vyšetrujú prípady terorizmu alebo závažnej trestnej činnosti s prístupom do databáz o migrácii a hraníc aby identifikovali buď obeď alebo podozrivého. Už na jar v rámci stratégie pre silnejšie a múdrejšie, inteligentnejšie informačné systémy sme hovorili o tom, že je možné prehodnotiť existujúce pravidlá a postupy. A mm, keď sme hovorili o novom prístupe komisie začiatkom tohto roka, hovorili sme, že chceme racionálnejší prístup policajných zložieb do systémov. Opäť nehovoríme tu o tom, že by sa zmenili prístupové práva. Hovoríme o tom, ako tieto práva efektívne využívate. Oba aspekty, kontrola totožnosti na vlastnom území a e, kontroly v rámci presadzovania práva sú súčasťou priebežného hodnotenia pri príprave legislatívneho návrhu, vrátane hodnotenia dopadu na základné ľudské práva a súkromie ak sa rozhodneme, že navrhneme zmeny postupov a predpisov, spravíme to takým spôsobom, aký je potrebný, primeraný a pri plnom dodržiavaní základných ľudských práv. Samozrejme, zverejníme dopadovú štúdiu v plnom znení spolu s návrhom, ale už teraz môžem tak načrtnúť, čo my vnímame ako prínosy. Tieto opatrenia budú, mali by nám pomôcť zabezpečiť úplnosť presnosť, spolahlivosť údajov a kvalitnejšie údaje prekoná, alebo mal by to prekonať fragmentáciu toho, že údaje sú ukladané v rôznych systémoch, rozdrobené a národné orgány budú môcť odhalovať a bojovať proti podvodom s totožnosťou. Pomôže to pracovníkom v prvej línii, e, colnej správe, hraničnej stráži, polícii a justícii pri výkone ich práce. To všetko musíme dosiahnuť primerane, proporčne pri rešpektovaní základných ľudských práv a rámec, rámca ochrany ľudských práv a mm, to, e, rešpektovaní prístupových práv. E, hovoril som o zainteresovaných stranách a máme tu informácie aj od e, orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov a ďalší nám svojimi vstupmi pomohli navrhnúť tú architektúru, ktorá podľa nás rešpektuje všetky obavy, ktoré zasneli z úst zainteresovaných. Nehovoríme tu o spájaní jednotlivých systémov, o ich fúzii, ani o zbere väčšieho počtu údajov. Chceme lepšie využívať existujúce údaje, zohľadňujúc samozrejme práva e, osôb. Musíme takto lepšie chrániť naše hranice, musíme pomôcť bojovať proti zhraničným hrozbám, bojovať proti terorizmu a chceme, aby Európa bola lepším a bezpečnejším miestom v rámci zdravého právneho rámca. E, nič viac od nás občania nežiadajú a myslím si, že teraz máme príležitosť s tým niečo spraviť v spolupráci s vami o návrhoch, ktoré predložíme v decembri. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár King. Takže pustíme sa teraz do diskusie. Mám štyroch rečníkov. Peť. Dobre. Pán López ja požiadal ako prvý o slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár King. Ďakujem za to, že ste si našli čas a prišli si s nami e, vymieňať názor. E, je to obrovský pokrok, ktorý je dôležitý, ale ešte nás len čaká v oblasti vnútra spravodlivosti. Aké sú doterajšie skúsenosti? Pretože dopyt, ten tu je, ten tu vždy bol, už niekoľko rokov. A preto musíme zohľadniť aj nejaké skúsenosti, predovšetkým tie dohody, ktoré boli spravené v minulosti obmedzeným počtom štátov aktuálneho priestoru slobody spravodlivosti. Predtým, ako vznikol tento priestor, predtým, ako bol zoficiálnený Lisabonskou zmluvou, už tu boli určité skúsenosti určitých vlád, ktoré poskytovali, ošetrovali alebo teraz reagovali na túto požiadavku, na túto potrebu a e, našli politické a technické ujednania e, na výmenu údajov e, v trestnoprávnom vyšetrovaní a v trestnoprávnom konaní a predovšetkým e, údaje z registra trestov. A poprosil by som vás, ak by ste nám povedali niečo viac o týchto skúsenostiach a ako ich zohľadnila Európska komisia eh, vo svojej iniciatíve. A druhá vec sa týka skúseností, ktoré eh, nám hovoria, čo, ako sa máme použiť, poučiť z decentralizovaných systémov eh, pretože sú rôzne orgány presadzujúcich práva rôzne úrovne zodpovednosti za bezpečnosť. Je tu decentralizácia bezpečnostnej politiky, napríklad v Belgicku, ale aj v Španielsku. A tu interoperabilita údajov medzi rôznymi policajnými zložkami ešte nie je doteraz zabezpečená. A ja by som chcel diskutovať o tom, že do akej miery komisia zohľadnila tieto ponaučenia, ktoré by sme si mali zobrať, tak aby sme mali istotu v tom, že keď budú nové legislatívne návrhy, aby sme to celé prerobili. Musí to byť nový systém, ktorý odstráni tie, tie veci, ktoré nefungujú, aby e, sme ich náležite skorigovali, aby nepretrvávali, nepretrvávali e, tieto slabiny. Pani Ibel, ďakujem pekne. Tento kratočký film, ktorý predstavila estonská veľvyslankyňa, bol veľmi inšpirujúci, ako vždy, keď e, komisár King hovorí o otázkach interoperability, tak to znie veľmi dobre. Ale pripojím sa k tomu, čo povedal práve kolega. Niekedy mám pocit, že predovšetkým členské štáty sú za túto myšlienku interoperability, pretože im to dáva možnosť skryť sa alebo z, uh, zakryť nejaké interné problémy a nedostatky. Keď počúvam pána komisára Kinga, ako hovorí o problémoch z minulosti, problémom v mnohých prípadoch nebolo to, že by neexistovala interoperabilita, ale jednoducho často preto, tak ako sme to počuli, niektoré orgány v rámci členského štátu nezabezpečili výmenu informácií alebo jednoducho zabudli implementovať určité povinnosti, nezadali ich do európskych databáz. Tieto problémy sa nevyriešia interoperabilitou. E, zároveň, e, a tu istú otázku som položila včera niektorým poslancom, je tu otázka kvality údajov a ja nehovorím o technickej kvalite údajov ako otlačky prstov a podobne. bola som informovaná o tom, že toto sa má vyriešiť, že tieto údaje budú všetky rovnakej kvality, ale keď hovoríte s ľuďmi, ktorí pracujú v prvej línii, e, rozhodnutie o tom, aké údaje v ktorej fáze vyšetrovania sa zadávajú do tých tzv. datových síl. E, to nesúvisí s interoperabilitou, spomeniem iný príklad. Európsky zatýkač, keď sme o tom hovorili od samého začiatku, bolo jasné, že toto nie je systém pre všetky drobné prečiny a trestné činy, ale len pre tú vyššiu úroveň. To znamená, aké informácie majú do tohoto systému? že máme nejaké chabé pochybnosti, podozrenie, silné podozrenie, vieme o tom, že niekto spáchal nejaký trestný čin, ktorý je ten správny okamih. A ja som sa dozvedela, e, že podľa E, národných orgánov. Okamih, kedy sa údaje zadávajú do systému, je rôzny. To znamená, v týchto silách s informáciami e, sú rôzne úrovne informácií a dúfam, že teda nielen komisia, ale aj rada sa postarajú o to, aby sme mali rovnakú definíciu, rovnakú kvalitu, nielen keď hovoríme o technickej kvalite údajov, ale aj o tej druhej strane. A potom, čo sa týka aj analýzy situácie, prepač, že to spomínam znova, ja e, viem, že to nie je európska zodpovednosť, ale keď hovoríme o analýze situácie, analýze údajov a snažíme sa rozhodnúť, aké informácie majú ísť do rôznych databáz, tak niekedy sú tu rozdiely medzi e, presadzovaniu na národnej úrovni. Je tu rôzny počet policajných zložiek, rôzna kvalifikácia a tak ďalej. A ja viem, že interoperabilita by mala pomôcť pri spracovaní a požadovaní nejakých údajov, ale určite nepomôže pri analýze údajov, keď na tejto veci nebudeme spolupracovať s členskými štátmi. Ďakujem pekne, pán Ziper, pán Koalio. So much, Ďakujem. <clears throat> Ďakujem vás za vaše prezentácie. Zopár všeobecných poznámok. Najprv SS, Schengenský informačný systém bude jadrovým systémom pre ochranu hraníc i internú bezpečnosť na našom teritoriu. To nesúvisí s osobnou hrdosťou. Ide o zdôraznenie toho, že keď sa mení horizontálny záber, Treba zohľadniť špecifika a trejšiu úlohu systému v stratégii spracovania informácií na EU. Ten budúci balíček o interoperabilite je, sa pripravuje už nejakú dobu. Mali sme správy skupiny na vysokej úrovni, o tom ste hovorili, pán komisár, oznámenia komisie, štúdia, štúdie, a teraz som presvedčený, budeme mať posudzovanie dopadov. To nám umožnilo načrtnúť jasný na obraz všetkých systémov. Návrhy o interoperabilite teda by mali poslúžiť v prvom rade na dva účely. Zabezpečiť pokrytie medzi jednotlivými systémami EÚ a poskytnúť najlepšie možnosti na nástroje pre konečných užívateľov, súčasne zabezpečujúc základné práva. Pripomeniem vám ako príklad, že tie tzv. sila boli opciou vo väčšine prípadov, nie je technickou e, limitáciou v čase schvaľovania systémov. povedal správne pán komisár, nepotrebujeme ich spájať, potrebujeme nástroj, umožňujúci rýchlejšie vyhľadávanie v tých systémoch, plne rešpektujúc ich právny základ. Príkladom dobrých nástrojov je jednotná vyhľadávacia obrazovka, rešpektujúc súčasne zabezpeky pre občanov interoperabilita by nemala byť samoučelná. Nemôže byť tiež obetným baránkom pre členské krajiny, keď tu je nedostatok imidžu. Ten systém bude vždy dobrý do takej miery, do akej miery chcú štáty zdieľať informácie. Musí to byť vnímané ako nástroj na zlepšenie terajšej panorámy. Na záver chcem poďakovať vám, pán komisár, za to, že e, zapájate do procesu tento parlament na všetkých úrovniach. Teším sa na ďalšiu diskusiu a prosím, pokračujte v tomto konštruktívnom prístupe. Teraz pani Griesbeck. Ďakujem, pani predsednička. V krátkosti po predrečníkoch e, chcem povedať, že táto otázka e, len zodpovedá na našu požiadavku, ktorú kladieme podľa roky, aby sme mali lepšiu koherenciu pri výmene informácií, aby sme tu mali výsledky e, účinné. Chcem samozrejme poďakovať za úsilie komisii, za jasnosť a koherentnosť s cieľom vytvoriť nástroj v našich s cieľom mať e, systém funkčný na lepšie ochraňovanie občanov, ako povedali kolegovia. A ide o i ochránenie šengenského systému. Mám dve otázky. Súhlasím s kolegami a so záujmom očakávam odpovede. Dve otázky technickej povahy. Pri dvoch rôznych databázach a systémoch a sledovaní rôznych cieľov. Chcem aby som vedel v tých systémoch, či sú nejaké e, zásahy, či už ide pozitívne alebo negatívne. Ako máte možnosť dosiať viac informácií, a to bude mať viac o prístupu? Aké sú záruky, pokiaľ ide o tento nástroj? Asi sa zhodneme, že nejde o kvantitu informácií, ale o kvalitu. A to nás vedie k tej opakovanej otázke, k fungovaniu tohto nástroja v členských krajinách. Ak členské krajiny tieto informácie nezadávajú, alebo tie správne informácie nezadávajú do databáz, a to sa často deje. Ako chcete tento problém riešiť? Nie je to samotný nástroj interoperability, ktorý nás povedie k nevyhnutnosti odpovedať. Možno je to technická otázka, ale vedie k cieľu koherentnosti a účinnosti sú tu teda k tomu odpovede? Predtým, než formulujeme text v decembri. Teraz pani Koradca Bild. Ďakujem, vítam prácu komisie na interoperabilite. U vás. je už na čase, asi potvrdíte, pán komisár, že nejde o väčšej miere prístupu k informácii E, k databázam informácií, ale ide o lepšie ich využitie dát, ktoré už máme, so všetkými zabezpakami, ktoré máme v legislatíve EÚ. A sme hrdí, že je tu toľko ochrany základných práv v existujúcich databázach. Ide naozaj o ochranu občanov, väčšiu efektivitu v boji proti e, cezhraničnému jej kriminalite. Hovoríte, že by nemalo ísť o zlučovanie databáz, ale ide o porušenie týchto oddelených síl, ktoré nekomunikujú. Možno by ste nám mohli pomôcť vysvetliť občanom, že toto nie je proti integrite či pri, pri súkro, ochrane súkromia Je tu základná nedôvera medzi členskými krajinami v komunikovaní o zdieľaných informáciách. Nie sú to všetky členské krajiny, ale musí tu byť určitý nárast ochoty spolupracovať. A tu ostáva práca na zabezpečenie ubezpečenie členských krajín, že sa bude konať najzodpovednejším možným spôsobom. Pán Lenart? Ďakujem. Pán komisár, chcem poďakovať komisii za výborný technické, technický briefing, ktorý sa nám dostalo včera. Bolo to veľmi informatívne, hoc aj to bol pondelok večer. Súhlasím s tým, že interoperabilita je kľúčovým krokom smerom k najlepšiemu zabezpečeniu využitia informácií, ktoré máme na maximálny potenciál. Páči sa mi, čo hovoril ten klip, že možno je to nudné a technické. Nemusí to byť vždy vzrušujúce. Zostaneme pri tej nudnosti a technickosti, ale nech aspoň fungujú aby to mohlo fungovať. A v prvom rade to znamená, že nebeli by sme sa snažiť vynachádzať, čo už vynájdené bolo. Mnoho práce sa deje, alebo sa udialo. Tak SIS, spolupráca sa, všetko sa to udialo nedávno. Alebo je to ešte na stole. Stáva tu veľa práce Hoď to nebolo ľahké, väčšinou sme našli konstruktívne kompromisy. Hov, EKR hovoril o tom, že ak by sme chceli, aby to bolo úplne v poriadku, potrebovali sme právny základ a to je niečo, čo, k čomu smerujeme s cieľom horizontálnejšieho postupu. Alebo alternatívne budeme mať e, problémy v budúcich mesiacoch, všetky tie otázky, ktoré sme diskutovali, aby sme zabezpečili, že e, to plne podporuje záber, záber interoperability. Doterajší prístup s cieľom, aby tu neboli tie nové nápady, aby fungovalo to, čo už máme, to je veľmi dôležité. Súvisí to s kvalitou údajov. Jednu vec ste nespomenuli a to, sú, to je ten Data Warehouse, ktorý spomínala tá správa e, e, pracovnej skupiny a dôležitá vec je tá, že členské krajiny potrebujú nástroje na boj proti e, kradnutiu identity na národnej úrovni. Nie len, že musíme dať členským krajinám nástroje, ale tiež nástroje na použitie týchto e, nástrojov Otlačky prstov v pas, pásov existujú od roku 2009, aby sme bojovali proti podvodom e, s identitou. A toto sa nikdy nepoužilo v Holandsku. Treba tiež zabezpečiť, aby nástroje sa naozaj aj využívali v praxi. Ďakujeme, pán Albrecht. Ďakujem, súhlasím s mnohými predrečníkmi, osobitne s pánom Kojom veľmi dobre hovoril o pred, presnej myšlienke za tým vágným konceptom interoperability. Dá sa totiž o tom hovoriť veľmi rôznymi spôsobmi, rôznymi konceptami, ale pritom sa nezhodnúť na substancii. Súhlasím veľmi s tým, že je tu skutočná pridaná hodnota k tretiemu uh, interfejsu tak alebo údaje sa dali rýchlo využívať efektívnym spôsobom, tak súhlasím so skutočnosťou, že to by sa malo robiť bez zmeny legál právneho základu. Je to dôležité, aby sme mali legitimitu pre túto oblasť. Aby posolstvo bolo viejhodné aby sa ne, nepoužívalo viac správnych záhodov, Ale dostávame sa do situácie, kde je to trošku vágne, čo sa vlastne navrhlo. A rád by som tu počul o tom, keď budeme mať podrobnejšie myšlienky, čo budeme mať na stole, pretože ten e, interfejs vyhľadávania je niečo úplne iné než to, čo sa tu spomínalo ako systémy, ktoré, sa vzá, ktoré komunikujú to je totiž čosi iné. Systémy majú rôzne účely. Databázy majú rôzne e, s, e, bloky údajov. My sme sa dohodli, že prepojíme len určité typy údajov a na iné účely zase iné údaje. Je iné, ako sa posudzuje nevyhnutnosť a proporčnosť. Keď však systémy komunikujú každodenne, bez jasnej indikácie, ako to má prebiehať. Ak je budú zábezpeky, tak to je skoro o tom, ako nájsť zábezpeky, aby sa tieto výhradné práva nezrušili. Pani Veržia. Ďakujem rečníkom dnes i včera. ktoré nám, ktoré nám umožnili lepšie pochopiť návrh komisie. Ak som dobre pochopila, interoperabilita vytvorí e, interface, ktorý umožní výskumom, e, prístup k výskumom vo všetkých systémoch na jedno kliknutie. Tým sa zblížia informácie, pokiaľ ide o spravovanie hraníc a boj proti ne, e, nelegálnemu pristahovaniu. To sú ciele, ktoré doteraz boli e, oddelené. Ja by som rada vedela, ako môžeme urobiť to, aby sa rešpektoval princíp nevyhnutnosti a proporčnosti. Pokiaľ ide o systém, aj prístup k rôznym e, orgánom, e, k rôznym systémom prístup e, k systému nie je identický a rôzne e, orgány nemajú prístup k rovnakým informáciám e, v systéme. Hovoríte, že nebudú tu nové výbery údajov. Určite. Aj tak, keď sa pozrieme na reformu, ktoré, reformy, ktoré bežia a, a paralelne SIS, SIS Retour, ES, ETIAS, podľa mňa Množstvo nových informácií len narastá. To asi nebude súvisieť s interoperabilitou, ale ide o modifikáciu jednotlivých síl. Výsledok je však nakoniec rovnaký, pretože vytvárame e, SIS retour a tu bude vlastne vlastne e, ilegálne porušovanie hraníc a to sa zhoršuje ešte túto možnosť deliktu, ktorý je prenasledovaný v rámci princípu systému SIS, ale aj vytvorenie e, udalosti, ktorá, kde presne nechápem, ako sme sa dostali k vymedzeniu pola toho, čo sa tým skrýva. Pokiaľ ide o kvalitu Kladiem si otázku o zodpovednosti členských krajín v tejto otázke. Sme v systéme, kde sú to členské krajiny, ktoré poskytujú informácie. Ako zlepšíme kvalitu, ak zmeni- nastavíme interfejs? Aký kontrolu máme o informáciách, ktoré poskytujú členské krajiny? To ma vedie k poslednej otázke a tu uzavriem svoje úvahy Eh, ochrana základných práv, keď nie sme si istí kvality údajov a táto interoperabilita vlastne by mohla byť v tom prípade v tej veci nebezpečná, pokiaľ ide o ochranu práv, ak bohužiaľ tu je chyba v systéme. Išla by som ešte ďalej, ak mám byť pozitívna. Ako môže systém interoperability umožniť uľahčiť korektúru prípadných chýb, ktoré vstúpili do systému, ak je to možné? Ďakujem pani Stevens. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Boli to veľmi zaujímavé úvahy k interoperabilite. Vysoko podstavená pracovná skupina predloží správu o interoperabilite. aby sme po jednom vyhľadávaní našli viaceré e, vyhľadávacie databanky. Ako to ale vlastne vyzerá z tých, aké sú technické požiadavky na túto vec? aby sa dosiahlo prepojenie interoperabilita v tých najdôležitejších databáz v EÚ. Sú tu nejaké príslušné e, odporúčania smerom k nákladovej účinnosti? Ako to vyzerá v tom kontexte? Je tu tá interoperabilita mm, nie je dostatočne dôležitá v oblasti, dôležitá v oblasti biometrického registrovania, môžete mať rôzne mená. To je predsa možné, preto máme tieto e, odtlačky prstov v jednotlivých databázach. To je vec výborná. Avšak, ako to vyzerá časovo realisticky, ako tento systém v konečnom dôsledku, kedy sa v, e, uvedie do platnosti, ale ešte zo pár ďalších otázok a budem pokračovať v angličtine. Aké sú potenciálne uchopiteľné výsledky, ktoré môžeme čakať, keď sa pozrieme na vážny zločiny, spravovanie vonkajších hraníc, žiadosti o azyl a ilegálnej emigrácie? A moja ďalšia otázka je, či implementácia akéhokoľvek návrhu bude mať prínos e, pre všetky členské krajiny rovnako ako bude vyzerať implementácia a budú tu členské krajiny, ktoré budú mať implementačné problémy, k akým témam a čo sa k tomu dá urobiť. Bude tu nárast kyberneticko-bezpečných rizík sladom na návrhy skupiny na vysokej úrovni. Aké technické a organizačné opatrenia možno prijať zo strany EU-LISA a ktoré členské krajiny tak majú učiniť. Sú tu jasné prepojenia medzi problémami a označenými e, riešeniami zo strany skupiny na vysokej úrovni a sú ciele taktických návrhov jasne definované vo vzťahu k problémom a potrebám, ktoré sa identifikovali? Posledná otázka. Aký by mohol byť e, prípadný nezamýšľaný dopad implementácie odporúčaní skupiny na vysokej úrovni k základným právom občanov EÚ, napríklad pokiaľ ide o ochranu súkromného života a osobných údajov. Ako by sa dali znížiť takéto neželané dopady organizačnými postupmi na úrovni členských krajín alebo aj na úrovni EÚ. Ďakujem, pán Stevens, pán Foss. Nech sa páči, máte slovo. Nežiadali ste o slovo? Dobre. Pani Ana Gomez. Pán komisár, neprišla som na čas, aby som si vás e, mohla vypočuť, ale mali sme podobnú diskusiu už včera. Teda sa vás opýtam, čo sa týka interoperability, tomu sa venovali už aj moji kolegovia, e, e, kvôli lepšej kvalite informácií. Ale potom tu máme oblasti, kde nefunguje žiadna e, kontrola, respektíve iba formálna kontrola. To znamená, že nie je tu žiadna interoperabilita v prvom rade kvôli tomu, že tu nie je žiadna operabilita. Napríklad e, napríklad e, nikto nevenuje pozornosť eh, hm, eh, pristaním na našich letiskách, o pohybe eh, pasažierov nákladu. To môžu byť ľudia, hm, to môžu byť peniaze, to môžu byť drogy, to môžu byť zbranie, to môže byť hocičo. A tu nie je žiadna kontrola. A samozrejme, nechceme hovoriť veľa o interoperability, pričom existujú oblasti, kde sa PNR vôbec neuplatňuje ľudia a kriminálne organizácie hm, sa môžu vysmiať celej tej práce, eh, ktoré, ktorú tu robíme. Ďakujem, eh, pani Gomez. Eh, teraz... Teraz pán veľvyslanec nech sa páči chcel by som zdôrazniť na začiatku, ako súhlasíme v tomto ohľade s komisiou. A toto je naozaj pozoruhodné. Avšak e, po e, týchto prvotných otázkach e, od parlamentu vidíme, že zdieľame aj mnoho pohľadov na túto vec s parlamentom a naozaj pod mnohé tieto otázky a pripomienky by som sa mohla e, podpísať ako od pána Koelia napríklad, e, kde by som naozaj mohla prokopírovať e, celý text vašeho vysielania, vyhlásenia pre účely rady. A mnoho ľudí E, povedali a povedalo, že, a to by sme tu chceli zdôrazniť, že interoperabilita nie je nejakým všeliekom. E, Priala by som si, aby tomu tak bolo. E, Priala by som si, aby sme mohli mať niečo, čo by vyriešilo všetky naše problémy. Avšak interoperabilita je technické zlepšenie využívania databáz, tak ako pán Coelho povedal. Je to predovšetkým na zlepšenie situácie koncových užívateľov. A samozrejme, ospravedlňujem sa, nebudem vás teraz menovať tak, ako ste kládli otázky, lebo vás je príliš veľa. A je pravda, že v Európskej únii nie všetci sú ochotní v rovnakej miere zdierať tieto informácie. Hovorili ste o Estónsku. Myslíme si, že interoperabilita je jednou z najprirodzenejších eh, vecí a e, takisto e, prikladáme veľký význam hraničnej stráži. A chcela by som vám uviesť príklad z inej oblasti, ktorá však sa však vzťahuje na túto situáciu a ktorá predstavuje pre nás veľký problém, a to je práve problém so Stredomorím a e, s centrálnym Stredomorím, kde sa snažíme vytvoriť lepšiu európsku pohraničnú stráž. Prebiehajú rozličné operácie v Stredomorí a je tu veľký problém eh, so zdieľaním informácií eh, medzi eh, civilnými orgánmi a vojenskými orgánmi. A to je práve aj miera dôvery, respektíve nedôvery medzi jednotlivými orgánmi. A musím povedať, že táto situácia sa naozaj zlepšuje. E, vytvárame lepšiu atmosféru dôvery medzi jednotlivými členskými štátmi. A samozrejme sú tu aj technické riešenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť každodenný prístup. A rovnako to zlepšuje aj samotné e, výsledky, e, ktoré majú zlepšiť psychologickú Mm, dispozíciu. No a čo sa týka e, e, technických požiadaviek, ďakujem tomu, kto spomenul EU LISu, kde sa hovorilo aj o kvalite údajov. Pracovali sme na tejto záležitosti. Existuje cestovná mapa, ktorá má viesť postupnému zlepšovaniu kvality údajov. Takže obávam sa, že interoperabilita síce všetko nezmení, avšak e, bude to veľmi jednoduché minimum, tak aby sme tieto požiadavky preniesli na úroveň 21. E, storočia. A musím povedať, že ešte sa tam e, nenachádzame. A e, teraz stále hovoríme o ľuďoch, ktorí majú prístup k informáciám a na ktorom sme sa dohodli. A takisto sme vysvetlovali aj podrobnejšie návrh, tak ako by mal v, ideálnom, v ideálnej podobe vyzerať. Ďakujem pekne veľvyslankyne Kajos. Komisár King, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za tieto otázky, ktoré naozaj poukazujú na vysokú úroveň angažovanosti v tejto oblasti. Pripojím sa e, k pani veľvyslankyni, k tomu, čo povedala a e, k tomu popisu, čo ste natenili vy, že niečo z tohto sú technické a pomerne nudné záležitosti a samozrejme, niektoré záležitosti sú dokonca veľmi nejasné a musíme častokrát vysvetľovať, čo a prečo robíme, respektíve prečo nerobíme niečo, čo, by, čo sa od nás e, očakáva. E, mnoho z tých problémov, o ktorých sme e, hovorili, sa týkalo interoperability. Avšak nebol e, náš zámer naznačiť, že všetky e, problémy vyriešime našim návrhom o zlepšení interoperability. E, opatrenia v oblasti interoperability e, majú za cieľ čiastočne zlepšiť využívanie existujúcich databáz. A samozrejme, ako povedala pani Gomez, zaplniť niektoré medzery e, vo využívaní nás majú práve upozorniť na to, že tie medzery stále existujú. Využívanie sú existujúcich databáz nebude vytvárať žiadne nové databázy. Nesnažíme sa vytvoriť novú e, zbierku takýchto databáz prostredníctvom zlepšenia opatrenia interoperability. V súčasnosti už existujú oddelené e, databázy, ktoré sme predložili aj na vaše posúdenie Avšak čo e, chceme byť a mať k dispozícii, je to, aby sme využívali čo najefektívnejšie to, čo už máme v rukách. Ako povedala pani e, Sipel, aj predrečnička, povedali veľmi správne, e, čo sa týka medzier, e, v ktorý, ktoré majú pri spracovávaní údajov a informácií členské štáty. Áno, máte e, e, pravdu, ale samozrejme záležitosti interoperability samozrejme ovplyvňa fungovanie kolektívnych databáz na európskej úrovni. Čo musíme však urobiť s členskými štátmi, a mali sme príležitosť o tom hovoriť e, pri mnohých iných príležitostiach, je to, že potrebujeme tlačiť ďalej na implementáciu záležitostí, s ktorými sme súhlasili a potrebujeme využiť celú paletu nástrojov, ktorú máme k dispozícii eh, na to, eh, aby sme mohli jednotlivé členské štáty brať na zodpovednosť, pokiaľ sa dopustia k nejakému porušeniu pravidel a samozrejme musíme pomôcť členským štátom, ktoré sa, týk, ktoré, ktoré sa bude, pomoc sa bude týkať predovšetkým financovania a budovania kapacít a samozrejme aj pri snahách zmeniť e, pravidlá. Preto je nevyhnutné, aby šengenský informačný systém bol jadrom a centrom našej práce. Chceme posilniť e, šengenský informačný systém a rovnako ako sme hovorili už predtým, chceme vytvoriť povinnosť e, zdieľať informácie, ktoré sa týkajú terorizmu. Nemali by sme sa preto týchto návrhov strániť a mali by sme čo najväčšej miere využívať technológiu. Dobrým príkladom je využívanie, automatické nahrávanie údajov zo strany členských štátov, aby dávali k dispozícii tieto informácie automaticky. Tie, respektíve tie informácie, o ktoré sa chcú podeliť. Ďalej, potrebujeme, toto sú oblasti, v ktorých potrebujeme napredovať, ale zároveň dúfam, že pre tie kolektívne systémy, ktoré už existuje, e, tak tie chceme využívať čo najefektívnejšie. A práve tým, že preukážeme, ak preukážeme ich fungovanie presvedčíme a budeme nabádať členské štáty, e, aby ich viacej využívali. Je to, mm, môže to byť taký bludný e, kruh, že pokiaľ tieto platformy budú užitočnejšie a využívateľnejšie pre e, migračné, colné a pohraničné úrady budú presvedčené o tom, že sú dobré, potom to bude nabádať E, členské štáty, aby tieto nástroje využívali ešte lepšie. Samozrejme, to nerieši všetky naše e, problémy, ale zlepšuje to našu situáciu. A jednu či dve otázky, ktoré sa týkajú interoperability a nadchádzajúceho návrhu. Samozrejme, e, ešte si prechádzame týmto návrhom a minulý, no, minulý večer sme mali aj rozhovor s odborníkmi, takže ospravedlňujem sa, ak nezodpoviem na všetky e, vaše otázky. Ale načetli sme to, e, tento návrh minimálne v hrubých rysoch. A e, samozrejme vytvára sa aj nový, nový právny základ pre existujúce nástroje Pristupujeme však k tomuto horizontálne a to v zásade znamená, že môžu nastať určité zmeny procesov, ktoré v súčasnosti fungujú vo vzťahu k súčasným systémom. A preto s vami budeme musieť hovoriť aj do hĺbších podrobností o právnych dopadoch tohto návrhu. A aby som zopakoval to, čo už odznelo, a my musíme byť veľmi transparentní pri týchto trendoch, nechceme používať nič, čo by znamenalo e, zmenu v prístupových právach. To znamená, e, kto a za akých podmienok má prístup e, k informáciám avšak zatiaľ sme nefinalizovali e, podrobnosti e, v návrhu, ktoré sa tohto týkajú a mohli by nastať určité zlepšenia e, k poriadku využívania týchto platform a spôsob, akým sú tieto práva využívané. Napríklad potrebujete cez konzultáciu predtým, než prídete, prídete ku kontrole ďalšej e, databázy alebo môžete eh, kontrolovať databázu koncertína, aby ste eh, sa nedostali k informáciám, ktoré nemáte právo, ale snažíme sa zredukovať počet procedurálnych krokov, aby ste sa mohli dostať k informáciu, na ktorú právo máte. To je ďalšia vec, ktorú by sme radi nastolili a prejednali s vami do väčších podrobností. Eh, pokiaľ by sme urýchlili niektoré tieto procesy, zaviedli by sme taký systém, kde by sme posudzovali jednotlivé procesy bod po bode a akýkoľvek návrh, tak ako povedali pani Grisbeck, bude musieť e, rešpektovať súčasné práva prístupu. E, takže ak s takýmto návrhom e, prídeme v znení, pokiaľ nájdeme v databáze nejakú zhodu a e, pokiaľ sa má sprístupniť informácia, ktorá je prístupná v systéme, ten, tá osoba, ktorá pristupuje k týmto informáciám, musí mať potrebné ak aby k týmto informáciám sa dostala. Napríklad súdne rozhodnutie alebo akékoľvek e, alebo nejakýkoľvek iný právny nárok, ktorý vyplýva zo súčasného právneho e, rámca. E, samozrejme s overením ex ante. E, nebudeme meniť žiadne z týchto práv. Otázka databázy, respektíve akejsi, akejsi dátového úložiska to nájdete už v návrhu EU LISA. Je to e, práve súčasťou e, procesu skvalitňovania dostupných údajov v rámci EU LISA. Chceme sa vyhnúť e, týmto zavadzajúcim metaforám, o ktorých hovoril pán Albrecht. Áno, samozrejme, máte pravdu, musíme byť veľmi opatrní, keď keď využívame jazyk na popis toho, čo robíme, nesmieme zavádzať. Ale je veľmi dôležité, aby sme prinútili jednotlivé systémy komunikovať medzi sebou. Musíme sa snažiť nájsť vhodný spôsob, ako eh, vyjadriť eh, našu túžbu, aby jeden užívateľ nevystupoval pod viacerými aliasmi v systéme A samozrejme máme tu e, úložisko e, dát, ktoré nám umožňuje odstrániť jednotlivé aliasy. Ak som nesprávne povedal túto vetu, tak toto je to, čo mám nemysli. Nemáme e, na mysli interakciu medzi jednotlivými e, systémami, ktoré by e, uľahčili, respektíve zmiernili kritéria na prístup Nemáme na mysli nič, čo by sa uberalo takýmto e, smerom, aby sme vás aspoň čiastočne uistili, e, čo povedala pani Skela a pani Koraca Bild, že musíme byť a mať úplne jasno v tom, keď hovoríme o tom, čo vlastne robíme. A žiadnym spôsobom sa nesnažíme narúšať základné ľudské práva a ochranu osobných údajov a súkromia. Ak by to malo zahrňať ochranu aliasov, potom si myslím, že podporujeme práva našich občanov, pokiaľ eh, im budeme môcť poskytnúť lepšiu podporu, a to v prvom rade eh, policajným zložkám a súdom a zložkám aktívnym v teréne. Takže myslím si, že naša budúcu, budúca diskusia sa už bude niesť v duchu konkrétneho návrhu a to zároveň zodpovie aj na otázky pani Stevens a to e, vrátane konkrétnych prínosov, e, respektíve rizik zhoršenia situácie, pretože budeme mať aj e, komplexné hodnotenie dopadov konkrétneho návrhu a samozrejme budeme hovoriť jasne aj o časovej osi implementácie jednotlivých opatrení a to poukáže, poukáže na to, e, akým spôsobom môžete s radou e, dospieť k dohode. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A ďakujem veľmi pekne, pán komisár King. E, bolo veľmi dôležité, že sme jeden druhého vypočuli. Ďakujem, pani Kyle. A v tomto bode programe ešte e, požiadam pána e, Bibirovského, asistenta e, vedúceho IDPS, aby predniesol návrh interoperability informačných systémov. Takže vás požiadam, aby ste zaujali svoje miesto pri predsedeckom stole a vám ostatným ďakujem veľmi pekne za diskusiu, ktorá tu prebehla. Yes, yes,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 Dobre, takže vám udelím slovo. Máme na to celé 15 minút, možno maximálne 20. Ak odoberem z ďalšieho bodu programu 5 minút, takže poprosím vás, aby ste sa zmestili do 10 minút vašej prezentácie, aby sme mali čas ešte na následnú e, diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážený pán komisár, dámy a páni, vážení poslanci, poslanky, ja ďakujem pekne, že ste ma pozvali a dali mi príležitosť hovoriť s vami o problémoch interoperability informačných systémov, ktoré sa využívajú v oblasti slobody e, s bezpečnosti a spravodlivosti. E, mám dnes za úlohu predstaviť také hlavné línie um, dokumentu, ktorý pripravil Giovanni Guttarelli e, pred niekoľkými dňami. EDPS žiadal e, od orgánu dohľadu e, nad ochranou osobných údajov, aby uznali interkonektivitu verejných zdrojov v EÚ ako prirodzenú črtu informačných systémov a výmeny informácií. To je niečo, čo nemôžeme jednoducho preskočiť. Sme presvedčení o tom, že ostatné organi- bezpečnostné, organizačné a legálne aspekty interoperability elektronických systémov, vrátanie veľkých informačných systémov laboratórnych v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti budú preberané, keď budeme hovoriť o riešeniach interoperability ako s architektami, tak aj s užívateľmi, so zákonodárcami ako na európskej, tak aj na národnej úrovni. E, principiálne interoperabilita má za cieľ nájsť efektívne a e, účinné e, vymieňanie informácií a zabezpečiť národným európskym orgánom, aby mali správnu čase správne informácie. Vieme však, že diskusie, ktoré začali dnes, e, sú iba krokom vo veľa dlhšom a pravdepodobne nekončiacom procese diskusie o hľadaní praktického využitia údajov, e, ktoré uchovávajú verejné inštitúcie. To nie je žiadnym prekvapením a nie je to ani niečím, čo sa obávame. Európsky e, e, dozorca nad ochranou osobných údajov je presvedčený o tom, že keď to dobre implementované, tak to môže pomôcť riešiť potreby príslušných orgánov, využiť e, veľké operačné informačné systémy a znižiť náklady na prevádzku. Navyše interoperabilita môže zároveň byť v záujme ochrany osobných údajov, napríklad prepojené informačné systémy E, so spoločnými alebo blízkymi účelmi, alebo tie, kto majú podobné alebo identické údaje, môž, ak ich spojíme, tak to môže zvyšiť kvalitu a znižiť alebo umožniť vyhnúť sa redundantnosti údajov. E, Tuto diskusiu by sme chceli využiť, aby sme zaviedli aj diskusiu o tzv. súkromí pri samotnom návrhu systému Privacy by Design v tejto oblasti a E, vôbec v diskusii v 21. storočí z e, pohľad na informačné systémy, takýto moderný pohľad. Keďže zavádzame interoperabilitu a pravdepodobne to povedie e, k novým alebo zmeneným spracovaniem osobných údajov, vyžiada si to jasný právny základ legislatívy a musí to byť v úplnom súlade s chartou základných ľudských práv. Konkrétne, akékoľvek nové alebo modifikované spracovanie údajov musí byť jasne zadefinované a v relevantnom právnom nástroji a zároveň je, musí byť dôležité, nutné a proporčné v porovnaní so stanovanými cieľmi, jednoznačne stanovenými cieľmi. Očakávame ďalšie informácie v legislatívnom návrhu komisie a myslíme si, že plnohodnotné hodnotenie interoperability, ochrana osobných údajov, základné ľudské práva, ochrana údajov, to je všetko kľúčové. Už sme počuli o práci skupiny na vysokej úrovni a zapájali sme sa do aktivít tejto skupiny a stanovisko alebo teda správa EDPS bola sa stala súčasťou správy skupín na vysokej úrovni. Avšak musíme pripomenúť, že tieto tri návrhy, ktoré máme práve na stole, ktoré viac menej rada schválila z tých návrhov komisie, Európsky vyhľadávací portál, e, systém párovania biometrických údajov a depozitár, spoločný, spoločný depozitár totožnosti Eh, o tomto sa musí diskutovať aj v súlade s ďalšími návrhmi v budúcnosti, pretože čím viac príležitostí budeme mať cez interkonektivitu, tým viac sa budeme snažiť tieto príležitosti využívať. Takže eh, chcel by som e, upozorniť iba na niekoľko vecí v rámci interoperability a našich očakávaní. Interoperabilita, spoločne sa o nej hovorí ako o schopnosti rôznych informačných systémov komunikovať. Hoci Interoperabilita je často považovaná za čisto technický koncept. Myslíme si, že v aktuálnom kontexte to nemôžeme odpojiť od otázky nevyhnutnosti, výmeny údajov, nutnosti, politickej vôle a E, zákonných možností. Inými slovami, interoperabilita systémov bude v konečnom dôsledku implementovaná cez technické prostriedky, ale musí byť predmetom politickej diskusie a sme veľmi radi, že tá začala už teraz. Chceli by sme pripomenúť e, koncept interoperability a viacerých úrovní údajov. Hovorilo sa o tom aj v diskusiách o riešení pre interoperabilitu v rámci štátnej verejnej správy. Je správne uvedené, že interoperabilita je vlastne schopnosť organizácií konať navzájom s cieľom presadzovať spoločne výhodné ciele, zdieľanie si výmena, informácií a poznatkov a používanie ich týchto procesoch. Všetky tieto slova potom by sme mali mať na pamäti, keď hovoríme o semantike interoperability. Aj o tom už hovorila pani Capol, e, že tá, tá istá definícia má znamenať to isté vo všetkých jazykoch a vo všetkých systémoch, ktoré sú interoperabilné. Orga, organizačná interoperabilita interoperabilita a právny aspekt. Výmena údajov na technické úrovni je možná, ale veľmi často je to v podstate, to, že je to technicky možné, tak e, to vedie k tomu, aby sa vymenalo čo najviac údajov. Čím viac toho dá, tým viac sa toho potom robí. O tom hovoril aj pán komisár King. Interoperabilita principiálne mm, by zefektívnila a lepšie, zabezpečila lepšie využívanie aktuálnych pravidel. Napríklad Európsky vyhľadávací portál, ktorý má byť podľa komisie E, prístroj, prí, dať prístup k príslušným orgánom, e, naraz prehľadať viacero systémov, namiesto toho, aby prehľadali v každom systéme zvlášť. Zároveň znamená aj to, že informácie, ktoré sú takýmto spôsobom získané, predstavujú niečo viac ako to, čo bolo doteraz. Ja nie som si celkom istý, či toto chceme. E, ak tu nebudú nové databázy a nové informácie, ktoré budú zbierané tieto, tento synergický prístup k informáciám e, je vytvárať zber nových informácií. Zároveň rozumieme tomu tak, že komisia ako teraz, tak aj v budúcnosti, e, eventuálne bude chcieť rozšíriť možnosti interoperability a krížového párovania údajov. Napríklad hodnotení dopadov sa hovorí o využívaní e, nástroja párovania biomezických údajov, ktoré umožní párovať biomezické údaje vo všetkých systémoch. Podobne spoločný depozitár totožnosti pri, dá dohromady alfanumerické údaje ako mená, datumy narodenia a data, ktoré boli uchované v rôznych systémoch pre účely riadenia hraníc a bezpečnosti. Kombinované využitie týchto dvoch nástrojov umožní jedinečnú identifikáciu cez alfanumerické a biometrické údaje a bojovať proti viacnásobnej totožnosti, čo samo o sebe nie je zlé a je to jedným z cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Ale opätovne treba na pamäti, že to znamená, že e, potom sa vytvárajú nové informácie. Niekedy ako orgán na ochranu osobných údajov sme obvinení z toho, že sme nudní a opakujeme stále to isté, keď pripomíname princípy ochrany údajov, ale to je naša úloha. Takže dovolte byť opätovne nudný a povedať, že osobné údaje musia byť spracované korektne a pre špecifické účely, takže e DPS zastáva názor, že interoperabilita by nemala byť samoučelná, ale mala by slúžiť e, skutočným e, cieľom záujmu verejnosti. V hodnotení dopadovej štúdie sa hovorí o všeobecnom ciele mať inteligentnejšie, silnejšie informačné systémy pre ochranu hraníc a bezpečnosť. A potom sa tam spomínajú konkrétne špecifické ciele, zabezpečenie orgánom, koncovým užívateľom, imigračným úradníkom, colnej správe, hraničnej správe, policajným zložkám by mali rýchlejšie a lepší prístup ku všetkým informáciám, uľahčiť a zracionálniť prístup orgánom presadzujúcim právo k informáciám a informačným systému, ktoré nie sú e, nutne policajnými databázami pri vyšetrovaní trestných činov a E, hľadanie riešení pri boji proti podvodu s totožnosťou. V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že všeobecné politické ciele, ako tie, ktoré som uviedol pred chvíľkou, nemusia nutne sa rovnať e, cieľom verejného záujmu. Podľa legislatívy, napríklad podľa článku 52 charty zároveň predstavujú účely spracovania údajov podľa legislatívy pre ochranu údajov. My vyzývame komisiu, aby jasne popísala špecifické účely predkladaných spracovanie údajov, ako zabezpečiť rýchlejší a bezpečnejší prístup e, do databáz. To môže byť zmysluplný nástroj pre užívateľov, ale v dôsledku potom nemusí byť jasné, ktoré z osobných údajov sú spracované, ako a na aké účely, na aké konkrétne účely, ani e, nebudú e, koncovým užívateľom známe dôsledky. E, chcem pripomenúť, že sa diskutuje o novej dohode so Spojenými štátmi o tzv. E, ochrannom štíte bezpečnosti a tam sú všetky orgány na ochranu osobných údajov sformulovali minimálnu zložku požiadaviek pre mechanizmu a zasahovania do súkromia ochrany údajov. Orgán orgány na ochranu osobných údajov vytvorili akési európske zásadné záruky, tak to nazvali. A tie boli neskôr stiahnuté, keď pretože e, súdny dvor v v prípadoch napríklad EU Kanada PNR e, to stiahli. Spracovanie musí byť spravené e, na základe jednoznačných presných pravidel a musí to byť nutné a primerané. A v podstate to bolo v jadre takéhoto rozhodnutia. Na záver mi dovolte vymenovať tie najdôležitejšie časti našej rady, ktorú chceme dať európskym inštitúciám, keď hovoria o praktickom použití riešení interoperability. My podporujeme interoperabilitu, keď sa bude realizovať dobrý, premysleným spôsobom a v súlade s kľúčovými požiadavkami nutnosti a propočnosti. Interoperabilita môže byť užitočným nástrojom na legitímne potreby, ale zároveň môže pomôcť vyhnúť sa redundantnosti a zvýšiť kvalitu údajov. Interoperabilita je často považovaná za technickú, ale my vieme, že je zároveň nutné rozhodnúť aj o tom, či ju chceme zaviesť a akými prostriedkami správneho pohľadu. Treba mať na pamäti to, že sme na začiatku dlhého procesu a bez ohľadu na to, ako sa rozhodneme o tom, čo vytvoríme teraz, nikdy sa toho už nevzdáme. Ako náhle sa použijú peniaze na vytvorenie prepojených riešení, prídu nové myšlienky, ako sa dajú použiť každých 5 rokov a môžem povedať, že určite sa stretneme v tejto miestnosti roku 2020 či 2022, alebo možno ešte skôr a budeme diskutovať o nových veciach. Asi by som to nemal hovoriť, ale len keď sa pozriem na tú poznámku, ktorú dostala rada vo februári tohto roku a ktoré sú uvedené informačné systémy, ktoré teraz majú byť interoperabilné Európskej únie. Uh, Europol, FUNET, FADO, iTrace, Eurosur, EUP, na to všetko nás čaká len za rohom. To príde čo najskôr. O chvíľku budeme o tom diskutovať. A opäť, opakujem, ja nehovorím, že orgán na ochranu osobných údajov vo všeobecnosti proti tomu. Ale toto sú diskusie, e, na ktoré sa musíme takisto dobre pripraviť. A na záver, špecifický problém interoperability by mal byť jasne identifikovaný v nadchádzajúcej legislatíve, čo chceme vyriešiť. A vieme, že komisia identifikovala určité problémy, ale niekedy nepopisuje do detajlov presne, o čo sa jedná a ako to chce prakticky riešiť. Či základným problémom je niečo, čo je právnické či technické, to takisto je potrebné objasniť. A návrh by mal jasne uvádzať aj pre ktoré špecifické účely, ktoré kategórie osobných údajov budú použité. Následne si myslíme, že plné hodnotenie interoperability a jeho dopadu na základné ľudské práva, ochranu údajov, ochranu súkromia budú základom, keď budeme mať viac informácií o plánovanej iniciatíve a tak budeme pripravení poskytnúť európskym inštitúciám naše stanovisko k tomuto legislatívnemu procesu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Pani Zipel požiadala o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán pre, pani predsednička. Ja som začala sa hlásiť, keď ste začali hovoriť o nákladoch a o tom, že sa tým možno znižia náklady. Ja tomu neverím. Uh, Predovšetkým možno, že to je otázka, ktorú som mala položiť pánovi komisárovi Kingovi. Máte predstavu o tom asi, aké budú počiatočné náklady na interoperabilitu, pretože vieme, že technické normy, technické štandardy tých jednotlivých síl sú rozdielne, musíme zabezpečiť prístupové práva a zároveň aj práva tých, ktoré majú práva zadávať do rôznych síl údaje. Čiže nie je to také jednoduché a asi budeme potrebovať na to ďalší software a hardware. E, potom otázka toho, kto má právo zadávať údaje do tzv. datových síl. Ehm, kvalita údajov, vy ste to spomenuli, je dôležitejšia a bude dôležitejšia ešte dôležitejšie ako je dnes, pretože ak sa do systému dostanú nesprávne údaje, klamlivé údaje, tak potom prepojíme jednotlivé sila a problémy z týchto nie celkom korektných informácií alebo nesprávnych údajov bude ich stále viac a viac. A čo s tým budeme robiť potom? Technická otázka. Špeciálne informácie, ak pôjdu do rôznych síl, Dá sa to spraviť na jedenkrát, alebo budeme ich musieť zadávať do tých jednotlivých síl sama. A čo takto e, s vymazaním nesprávnych alebo už neplatných údajov? Budem ich musieť zase vymazávať v každom sile zvlášť, alebo to môžem spraviť na jedenkrát. A potom otázka e, kolegu Stevensa v inej diskusii. Keď všetky tieto údaje spojíme, prepojíme ich, zvýšia sa tým problémy kybernetických útokov a pripravuje sa niečo na e, e, to, ako sa vysporiadať s touto výzvou v budúcnosti. Ďakujem pekne. Poprosím o odpoveď. Ďakujem pekne za otázky. Keď som hovoril o znižení nákladov, tak som mal na mysli nákladov na vyhľadávanie, nie nákladov na vytvorenie systému. Máte pravdu, že nový systém, aj keď sa nejedná o nejaký jeden centralizovaný systém, ale iba o možnosť prepojiť e, systémy. Bude to stať ďalšie peniaze, ale keď e, sme počítali náklady na všetky operácie, ktoré sa teraz robia v jednotlivých silách, tak e, zníženie nákladov by mohlo byť jedným z cieľov, ktorý chceme dosiahnuť. Avšak keď sa pýtate, či tieto veci sa dajú robiť na jeden klik alebo teda jednu operáciou do všetkých síl. To nie je otázka na nás ako orgán ochrany údajov. Poviem to takto, ak to nie je cieľom, tak potom čo je cieľom? Myslím si, že hlavným cieľom je znížiť počet operácií, ktoré musíte spraviť, ak chcete mať kvalitné, dostupné dáta pre užívateľov. Možno, že ako orgán na ochranu osobných údajov má množstvo otázok, kto bude mať prístup ku ktorým údajom, ale e, v končnom dôsledku si myslím, že zavedenie nových nástrojov mm, práce v jednotlivých silách bude znamenať to, že sa dajú tieto aktivity spraviť naraz. Či to vyvolá problémy chýb, ktoré sa potom, tie chybné dáta sa rozšíria do všetkých databáz, ten problém určite existuje, ale Myslím si, že problém, ktorým sa potýkame teraz, že sú rozdielne údaje v rôznych silách, to je oveľa nebezpečnejšie, jednak čo sa týka kvality informácií a pri obhajobe údajo, o osoby, ktoré údaje sú uvedené, ale aj problémy pre orgány presadzujúce právo. Otázka, či to vyvolá ďalšie problémy s kybernetickými útokmi. ale áno, aj nie. Znamená to toľko, že samotný fakt, že hovoríme o veľkých systémoch alebo o systémoch, ktoré sú riadené z nejakého ústredného miesta, neprináša ďalšie riziká. Znižuje možno rizika kybernetických útokov zvonku, pretože počet bodov, na ktorých sa dá útočiť, sa zníži. Je pravdou, že ako náhle dojde k útoku a ako náhle dojde k nezákonnému prístupu, tak potom tá škoda môže byť oveľa väčšia ako teraz pri silových systémoch. Avšak skúsenosti ľudí, ktorí majú v kompetencii počítačovú bezpečnosť, e, hovoria také, že čím menej sa používajú sila, tým menšia šanca, že ľudia si všimnú, že došlo ku kybernetickým útokom. Zatiaľ, čo keď to bude prepojené, tak budeme vedieť, že je tam nebezpečenstvo alebo že došlo k nejakému útoku. Ďakujem pekne. Pán Vyverovský. ďakujem za prezentáciu, ďakujem za odpovede. A už trošku meškáme, takže prejdem hneď na ďalší bod nášho programu. Ďakujem ešte raz za to, že ste prišli medzi nás. Jedná sa o dva dôležité dokumenty, ktoré mm, nám budú dnes popoludní predstavené. Súvisí to priamo s prácou nášho výboru. Ja by som rada pokračovala v rokovaní, takže ak odchádzate z miestnosti, poprosím vás, robte tak potichu. Ide o prípad elektronického hromadného sledovania. Prvá štúdia zo strany, e, pokiaľ ide o prezentáciu, pre, vypočujeme si pána Utheimera, ktorý nám odprezentuje štúdiu. Potom ďalšia štúdia, ktorú zadala STOA, pokiaľ ide dosahovanie suverenného a vieryhodného sektoru výpočtových technológií v EÚ. To bude druhý, druhá štúdia. Slovo máte vy, pán Oetheimer. Chair, uh, Ďakujem. Uh, odhalenia spojené so Snowdenovými oznámeniami viedli naozaj k pohoršeniu. Na porušenie našho súkromia vlády reagovali bolo treba postaviť sa proti terorizmu a výzvy boli súčasné chrániť i naše práva, a chrániť ale aj bezpečnosť ľudí v EÚ. V tomto postupe sme, sme uznali rozhodujúcu úlohu, ktoré zohrávali e, bezpečnostné služby. V rokoch 2014 až 2015 Európsky parlament prijal dve uznesenia k elektronickému masovému sledovaniu občanov, vyzývajúc členské krajiny, aby implementovali silnejšie zábezpeky, aby sa za, posilnil dozor. E, zostalo v, to v tejto súvislosti výrazne aktuálne. Európsky parlament súčasne zažiadal hĺbkovú e, štúdiu prieskum ochrany základných práv, pokiaľ ide o tieto sledovanie naše prvé zistenia sme publikovali v roku 2015. Poprvýkrát sme mapovali túto oblasť EÚ. Dnes vám môžem odprezentovať záverečnú správu po 3,5 roku detailného prieskumu analýzy. Bola to veľká výzva, nielen kvôli rozmanitosti zákonodorstva k, k spravodajským službám, ale tiež na základe utajovania inherentného v tejto oblasti. Táto správa znamená, že bude tu posúdenie e, implementácie tohto zákonodárstva na základe diskusí s odborníkmi v siedmých členských krajinách. Legislatíva e, e, členských krajín EÚ sa stále vyvíja a je nedávna. Táto mapa ukazuje mávo-modré oblasti sú, kde sa urobili e, e, reformy v roku 2015. Takmer všetky členské krajiny majú právny rámec k zacielenému sledovaniu. Niektoré vrátane Francúzska, Nemecka, Holandska, Švédska a Spojeného kráľovstva prijali legislatívu k všeobecnému Eh, sledovaniu komunikácie. Ďalšie krajiny, ktoré, kde existuje všeobecný dozor, kontrola, sledovanie, nemajú takéto zákony v všeobecnej oblasti. Pretože používajú sa tu len verejne dostupné nariadenia a zákony. Mohli sme teda komentovať len o tejto otázke nedostatočnej regulácie to všetko súvisí s troma kritickými zábezpekami. Legálnosť, dozor a právne opravné prostriedky. Pokiaľ ide o legálnosť, množstvo našich anketárov kritizovali vágnosť e, informácií FRA zistilo, že ak máme pochopiť terejšiu legislatívu, dokonca i pri právnom poradenstve je to nerealistické. Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Spojené kráľovstvo reformovali svoju legislatívu nielen prispôsobujúc sa, aby sa reagovalo na nový vývoj, ale tiež reagujúc na nové hrozby a tiež s cieľom zlepšiť jasnosť. A to treba počiarknúť. Ďalšie krajiny nasledujú, ako Fínsko napríklad. E, ľudia v týchto krajinách popisovali pravidlá ako nejasné. Hlavná výzva je e, regulácia e, bezpečnostných spravodajských služieb a súčasne zabezpečujú základné práva, ktoré by sa mali dodržiavať. Niektoré členské krajiny to robia efektívnejšie než iné. Pre niektoré plnenie národného právneho rámca k štandardom ľudských práv zostáva výzvou. K druhej otázke dozora, dozoru nad spravodajskými službami sme sa zamerali na dve základné oblasti. Kontrola legálnosti, dozorných opatrení a ochrana základných práv. V rámce národného dozoru veľké rozdiely v členských krajinách. Avšak e, často vidíme tých hlavných aktérov, ako vidíme tu, parlamentné výbory, nezávislé súdne zložky, orgány pre ochranu údajov a ďalšie agentúry, ktoré plnia svoje úlohy. Historické a politické rozdiely znamenajú, že neexistuje nejaký uniformný model dozoru. Naše zistenia ukazujú, že 16 členských krajín vytvorilo jednu či viac e, takýchto orgánov. Toto je riešenie, ktoré na základe FRA by malo byť pre, pre, preferované. Expert roz, interview s odborníkov ukázalo tri základné charakteristiky. Poprvé, úplná nezávislosť, po druhé, dezignované právomoci, po tretie, transparentný verejná kontrola. Právna nezávislosť dozorných orgánov je rozhodujúca pre ich nestránickosť a pre ich verejnú dôveru v ne. Príklady zahraňajú parlamentné výbory, predsedané, ktorým predsedajú opozičné strany alebo dozorné orgány, ktoré nemajú sídlo v budovách vlády. Naša, náš výskum e, identifikoval dve oblasti, ktoré podkopávajú dozorných orgánov. Poprvé, nedostatok plného prístupu k informáciám spravodajským a neschopnosť plne využiť údaje, hoc aj sú disponibilné vzhľadom na technické kapacity. Nedostatočná odbornosť členských krajín odborníkov pri dozore sa identifikovala ako kritická otázka mnohých respondentov. Predstavitelia dozorných orgánov tiež identifikovali nedostatok verejnej e, dôvery v, e, v tieto aktivity na základe utajovania. Majú problémy vytvoriť verejné dôverovanie v, v, avšak sú tu veľké výzvy na národnej úrovni a jedna z najväčších, najrušivejších vecí zistení je extrémne slabý dozor medzinárodnej spolupráce medzi spravodajskými službami. Naše zistenia ukazujú, že 17 z 28 členských krajín nepredpisuje žiadne nezávislé formy dozoru nad e, spravodajskými údajmi od zahraničných služieb. My si myslíme, že posilnenie informácií pardon, spravodajského dozoru je rozhodujúce pre na národnej i medzinárodnej úrovni pre budúce obdobie. Tretia otázka, efektívne právne nástroje. Ukazuje sa, že jednotlivci e, sú systematicky kompromitovaní v rámci národnej bezpečnosti bez prístupu k opravným prostriedkom napríklad pokiaľ ide o právo na oznámy pre osoby, hoď 25 členských krajín momentálne poskytuje jednotlivcom možnosti podávať šťažnosti voči jednému jednej jednej nesúdnej inštancii. Tento systém je veľmi rozmanitý a postráda e, jasný prehľad pokiaľ ide o výsledky týchto prípadov na základe nedostatok transparentnosti, o, o, ktorý je pri procesoch. Prípady, ktoré sa spájajú s spravodajskými službami, sa spájajú s problémami pre e, dozorné orgány, nedostatok potrebnej technickej skúsenosti na zvládanie prípadov napríklad niektoré členské krajiny vytvárajú alternatívne mechanizmy s cieľom posilniť efektívnosť i transparentnosť. Avšak naše zistenia ukazujú, že na základe veľmi technickej povahe spravodajských otázok sudcovia i naďalej nemajú dostatočné skúsenosti potrebné na tieto prípady hoci je zjavné, že výmena medzi e, odvolacími, odbornými a spravodajskými orgánmi, nedostatok technických skúseností v národných prípadoch e, obmedzuje účinnosť právnych opravných prostriedkov. Záverom, naša správa naznačuje riešenia, ktoré by sa dali zhrnúť takto. Poprvé, vytvoriť presné e, e, priechodné pravidlá, pokiaľ ide o spravovanie, poskytnúť po druhé nezávislé a neustále formy dozoru na základe dostatočných kompetencií a právomoci, po tretie zabezpečiť disponibilitu efektívnych opravných prostriedkov voči e, právnym či súdnym či neštudným, nesúdnym e, inštanciám. Všeobecne v našej správe nájdete 16 stanovisk FRA, ktoré sú odporúčaniami e, tvorcom zákonodárstva určité nástroje, ktoré umožňa vytváranie skutočnej legislatívy o spravodajstve. Hlavné zistenia vlastne len podčiarkujú naše presvedčenie, že základné práva sa musí zakontviť do zákonodárstva e, členských krajín, uznávajúc potrebu týchto bezpečnostných opatrení sme presvedčení. Tieto môžu byť poskytované spôsobom, ktoré, ktorý neovplyvní eh, naše základné hodnoty, kam patria hlavne ľudské práva. Ďakujeme za túto prezentáciu. Teraz dám slovo kolegom, ak chcú vystúpiť. Traja rečníci, pán López Agier, pán Buchner, má pán Albrecht takisto. Prosím o stručnosť. aby sme si mohli vypočuť ďalšiu štúdiu, aby sme dodržali časový rámec. Pán López Aguiar, nech sa páči. Ďakujem a ďakujem pán Ultimer za vašu prezentáciu. Štúdia je veľmi zaujímavá, veľmi relevantná a určite bude podstatným čítaním pre nás všetkých, ktorí máme obavy e, súvisiace nielen e, pokiaľ ide o to rozhorčenie, ktoré sa tu objavilo, keď sme si vypočuli správy o, o, o hromadnom sledovaní zo strany hlavne amerických zloč- e, spravodajských zložiek, ktoré e, poskytovali prístup k údajom a komunikáciám európskych občanov, ale aj vedúcich predstaviteľov EÚ. Moja otázka sa týka sa týka vašej poznámky o, pra, e, o nedostatku právnej istoty a medzerách právnych, ak máme sa postaviť takýmto prípadom. Keď hovoríme o porušovaní e, dôverného charakteru komunikácií. To sú vlastne trestnoprávne postihy v, v členských krajinách. Zásahy do komunikácie, či už ide o mailovú komunikáciu, súkromné mobilné e, komunikácie európskych občanov. Je, to je trestný čin v Španielsku a vo všeobecnosti. Takže moja otázka znie, aké máte znalosti o relevantnom judikatúre, ktorá, ktorú riešili e, súdne inštancie členských krajín. Sú tu nejaké poučenia? Na základe judikatúry rozsudkov, konkrétne hlavne právny systém relevantných prípadov, ktoré e, by mali význam, ak chceme pomôcť Európskemu parlamentu e, v budúcnosti konať ako za zákonodarca v trestnoprávnej oblasti, ako legislatívny orgán v trestnom práve v EÚ aby vznikli skutočné reakcie, majúc na pamäti tieto skúsenosti. Pán Koelio, ďakujem a ďakujem za vašu prezentáciu. Práca je to veľmi dôležitá, je rozhodujúca. Máme tu je dôležitá, aby sme sa vyhli minulým chybám, poskytnúť politické riešenia členským krajinám. Kompetencie členských krajín sú veľmi obmedzené. Vzhľadom na e, to, že spravodajské služby sú čoraz bližšie k iným oblastiam, ako boj proti terorizmu. Určite je to veľ, veľmi významné. Mám tri konkrétne otázky. Lepšie by som chcel pochopiť vaše chápanie národnej bezpečnosti Výnimky môžu byť posudzované, ak by to mohlo zabraniť plnému rešpektovaniu európskeho práva. Je tu no, množ, množstvo judikátory, bolo by to prípadom v takých prípadoch, ako je šengenský informačný systém, pokiaľ ide o prístup k informácii, to by mohlo znamenať, a potom druhá otázka, takisto ho tvrdíte. Citovali sme zákon o Európskeho zákonu o ochrane údajov, eh, ktorý má v sebe začlenenú časť proti zasahovaniu. A preto Európsky rámec o ochrane údajov sa absolútne vzťahuje na všetky služby. A moja tretia, posledná otázka Hovorili ste o o všeobecnom dohľade nad komunikáciou piatich členských štátov. Znamená to, že masovo kontrolujú komunikáciu? To je to, čo ste chceli povedať? Ďakujem. Ďakujem, pán Koelo, pán Büchner. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za prezentáciu. Mám vám tri otázky. Prvá otázka. Už Skôr sme v Nemecku mali eh, návrh zákonu, eh, ktorý obmedzoval množstvo skladovaných eh, a ukladaných údajov o, konkrétne, o konkrétnej osobe. Tá tendencia sa však presne otočila, že tie štátne orgány, ktoré zbierajú takéto údaje, predovšetkým Myslím napríklad e, čínsky sociálny e, systém, ale aj údaje pre európske projekty, ktoré sa snažia napríklad e, v Číne hodnotiť sociálne postavenie, respektíve ho pozdvihovať alebo ponižovať, vidíme, že v Európe sa s týmito údajmi nakladá hoci ako. Myslíme si, že práve tieto údaje môžu absolútne zraňovať verejnú E, sféru. Druhá otázka. E, Google, e, Microsoft, WhatsApp a povie, ako sa ešte tieto firmy volajú, zbierajú celkové komplexné údaje. Microsoft zbiera údaje zo svojho prehliadača, ako aj z operačného systému. A podobne je to pri Androide. Je to taká sivá zóna, a ktorá práve Eh, umožňuje týmto firmám hm, to robiť bez toho, aby štát mohol zasiahnuť. A samozrejme zdá sa, že aj tieto údaje využívajú aj zahraničné tajné služby. A, a samozrejme v tomto ohľade proti tomu nemôžeme nič asi urobiť, ale teším sa práve na komentár z vašej strany. Ďakujem, pán Albrecht. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa sústredil na otázku toho, akým spôsobom riadiť spravodajské a kontrolovať spravodajské služby v Európskej únii, pretože vieme, že v zmluvách v článku 4 v odseku 2, alebo respektíve 3, nemáme tam si celkom presne, ktorý Národná bezpečnosť je vyňatá e, z pôsobnosti e, zmluv. E, vy posudzujete situáciu z pohľadu kontrolóra a regulátora spravodajských služieb v Európe a prišli ste k záveru, že ten, táto oblasť je regulovaná rozličným spôsobom alebo veľmi odlišným spôsobom a to nedostatočne akým spôsobom by sme mohli lepšie dospieť k európskym štandardom, k dostatočným zábezpekám a kontrole spravodajských služieb. Takže chcel by som vedieť, či vidíte nejakú možnosť, akým spôsobom to dosiahnuť a samozrejme aj v svetle tých faktov, že e, tajné služby spolupracujú v Európe neformálnym spôsobom a to veľmi intenzívne a ak by ste mali posúdiť aj otázku e, konceptu národnej bezpečnosti a či existuje nejaká konvergencia, zbiehavosť a e, aké sú hranice toho, čo môže byť urobené v oblasti národnej bezpečnosti zo strany spravodajských služieb, respektíve čo sa týka spravodajských služieb členských štátov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Edheimer, nech sa páče. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Budem sa snažiť e, združiť e, odpovede na niektoré z nich do jednej odpovede, aby sme ušetrili e, čas. A začnem tým, že odpoviem na tú poslednú otázku a odpoviem zároveň tak aj na dotaz pána Koelia. Európsky parlament nás požiadal, aby sme sa pozreli na vnútroštátne úpravy jednotlivých členských štátov, o tom bola vydaná aj správa. Sústredili sme sa na e, vývoj e, medzi rokmi 2015 e, a 2017 na európskej úrovni. Táto správa nezachádza do podrobností toho, čo sú jednotlivé európske kompetencie, ale pozreli sme sa aj na to, čo bol jedným z problémom, našeho vyšetrovateľa na národnej úrovni. A tým problémom bolo práve odlišné vnímanie a definovanie národnej bezpečnosti. V mnohých prípadoch e, tá otázka definície bola problémom. Možno nie v súdnom kontexte, pokiaľ ste e, ktorý má posúdiť e, či sa nachádzame v rámci záležitosti národnej bezpečnosti, to až taký problém nie je. Avšak zákony neobsahujú e, konkrétnu definíciu, takže keď sa na to pozriete z perspektívy EÚ, potom to vytvára problém, o čom vlastne hovoríme. E, preto máme k dispozícii veľmi málo e, judikatúry o tom, aké sú mantinely národnej bezpečnosti ale preto aj agentúra sa rozhodla rozvíjať tento projekt aj preto, aby sme vedeli, kde sú tie hranice definície národných bezpečností. Teraz sa vrátim k otázke nedostatku jasnosti, ktoré sa eh, tý, alebo takej takej hmlistej atmosféry, ktorú obklopujú koncept národnej bezpečnosti. Tou hlavnou výzvou, ktorú čelíme na úrovni jedno, jednotlivých štátnych na úrovni jednotlivých štátov, je práve táto nedostat, nedostatočná definícia. Myslíme si, že by bola potrebná legislatíva, ktorá by sa s tým vysporiadala aj tým, že budeme hovoriť o spravodajskej legislatíve, e, ktorá by popisovala techniky a to, akým spôsobom a aké pravomoci má spravodajská služba. Do toho, tým pádom sa do toho vnesie svetlo a tým spôsobom e, sa zabezpečuje lepšie do, dodržiavanie základných ľudských práv. Ale nič také neexistuje, respektíve veľmi málo. Jediný rozsudok, ktorý sme našli, bol ten prípad, ktorý spomínal pán López Aguiar. E, snažili sme sa pozrieť e, na judikatúru e, v oblasti spravodajských služieb, ale toho je nesmierne málo. A to som spomínal aj v mojej úvodnom prejave. Problémom je, že máme veľmi malé množstvo prípadov, ktoré sa vôbec dostane k sudcom. otázka pána Koelia o pôsobnosti európskeho práva. V prvom rade sa snažíme poukázať na rozdiel medzi e, konceptom európskej legislatívy a to vrátane kontextu dohovoru o ľudských právach. Preto sme použ- e, použili koncept tzv. zasahovania do záležitostí a nie koncept porušovania. Ako som hovoril už toto ráno na inom fóre, problémom aplikácie pravidel o ochrane údajom a mm, pravidlách o ochrane súkromia sú v tomto prípade veľmi podobné. Sme teraz momentálne v oblasti zbierania údajov a tým pádom hovoríme o zasahovaní. To ja nehovorím, že to, to tým pádom spúšťa konanie v rámci smernice o ochrane osobných údajov, pretože to je iná záležitosť, ale znamená to zasahovanie do základných ľudských práv, respektíve z perspektíve ľudských práv. Spýtali ste sa na 5 členských štátov, ktorí majú legislatívu ohľadom eh, sledovania komunikácie. Avšak to musím povedať, že sa nejedná o masové sledovanie, e, čo sme povedali už v správe z roku 2015, ako aj v správe, ktorá je pred vami, je poukázať na to, že mm, masové sledovanie nie je mm, vhodným termínom z komparatívneho hľadiska. Mm, zakladá sa to na legislatívnych predpokladoch, avšak. E, nejakým spôsobom nám to nedáva lepší prehľad o tom, čo spravodajské služby robia, keď musia nakladať s veľkým objemom údajov. A e, jediným e, verejne dostupným údajom, ktorý popisuje e, rozsiah, ktorý popisuje rozsiahlejšie sledovanie, je holandská legislatíva, kde sa hovorí, že v tomto procese nastáva zbieranie údajov to znamená, že 5 členských štátov, e, ktoré regulujú nejakým spôsobom sledovanie komunikácie, e, ešte neregulujú, respektíve nehovoria o masovom sledovaní e, čo sa týka krokov verejného, teda, pardon, súkromného sektora a zbieranie údajov, tak ako zapýtal pán poslanec Büchner, je záležitosť, o ktorej sme nehovorili v našej správe, pretože to je materiál na úplne novú štúdiu, e, pretože vieme o veľmi rozsiahlom zbieraní údajov na našich zariadeniach, ktoré samozrejme e, môžu e, predstavovať námed na veľmi zaujímavú štúdiu ohľadom toho, čo by mali verejné orgány s takýmto zbieraním údajov robiť. otázka toho, ako to regulovať na európskej úrovni. A ospravedlňujem sa, spomínali ste takisto aj otázku odpočúvania e, mobilného telefónu pani Merkel. My sme sa nesústredovali na spravodajské techniky, takže vzhľadom na pobúrenie, ktoré to spôsobilo, sme nevstupovali do tejto záležitosti. Avšak, ak sa pozrieme na analýzu, ktorá je v súčasnosti k dispozícii o výmane údajov a na e, dozorovaní zahraničnej komunikácie a tzv. zahraničnej komunikácie, videli by ste, že vnútroštátne legislatívy to regulujú a je to, je to kontrolované nezávislými orgánmi. Teraz by som to uzavrel otázkou pána Albrechta, akým spôsobom to regulovať na európskej úrovni. Prišli sme e, k záveru, keď sme sa pozreli na túto záležitosť a takisto sme sa pozreli aj na vývoj e, bezpečnostnej únie a to poukazuje jasne na to, na čo poukázal už e, pán Coelho na prácu v oblasti boja proti terorizmu. A je to niečo, čo by eh, čom by sme radi videli navrhnutú novú legislatívu, eh, ktorá by zastrešovala zlepšenú a intenzívnu spoluprácu medzi spravodajskými službami. To by sme mali zabezpečiť, že by sme mali mať aj systém dohľadu. A myslím si, že toto je niečo, na čo by sme sa mohli sústrediť aj na európskej úrovni Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, ako aj za odpovede. A teraz e, prejdeme na druhú časť, na druhú štádiu. A to je štúdia STOA, ktorá sa týka e, semináru na tému dosahovania suvereného dôredného odvetvia EKT v EÚ. A teraz by som dala e, slovo pánovi Pastorovi, aby sa ujal slova a som si istý, som si istá, že to bude veľmi prínosné a zaujímavé a vypočujeme si vašu prezentáciu. You, And... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem veľmi pekne vám všetkým, eh, že ste prišli, aby sme prediskutovali to, čo považujem za veľmi dôležitú tému pre Európu. Pozrieme sa, či prezentácia funguje. Zdá sa, že funguje. Je to kľúčové, pretože si myslím, že garantovanie a zaslúženie si eh, dôveru občanov v IKT služby je e, kľúčová na zabezpečenie zdravej digitálnej spoločnosti a digitálneho trhu. Táto dôvera sa opiera o dva základné kamene. E, v prívom e, rade je to dôvera na európskej úrovni a po druhé je to garantovanie základných ľudských práv v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov my sme vypracovali e, túto štúdiu e, v rámci e, STOA s nasledujúcimi cieľmi. Chceli sme popísať kybernetickú bezpečnosť a ekosystém ochrany údajov v Európe. Chceli sme lepšie pochopiť, aké sú hlavné výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v, a aké sú hlavné hrozby v Európe a samozrejme, takisto bolo dôležité posúdiť súčasné politiky, e, ktoré regulujú oblasť kybernetickej bezpečnosti. A samozrejme, e, chceli sme sa naučiť aj niečo z príkladov, ktoré predložil súkromný sektor z iných krajín. No a e, chceli sme v konečnom slede navrhnúť rozličné stratégie a politiky, ktorými by sa mohli zaoberať zákonodarcovia na európskej úrovni. V prvom rade sme postupovali tak, že sme e, popísali e, hlavné kybernetické hrozby v Európe, potom sme analyzovali ekosystém kybernetickej bezpečnosti na e, základe dopytu a ponuky, na základe analýzy trhu. A po tretie, popísali sme a analyzovali sme systém ochrany dát v Európe a analyzovali sme potom v poslednom kroku e, existujúce politiky a navrhli možnosti. Ak by sme mali začať s tými hlavnými kybernetickými hrozbami v Európe, je to predovšetkým kybernetická terorizmu, e, terorizmus, špionáž a e, hackerstvo, kde je veľké podozrenie, že väčšina z nich je podporovaná cudzími vládami na získanie politického e, vplyvu alebo zmenu e, režimu. A samozrejme, časť týchto hrozieb vychádza aj e, zo súkromného sektora, ktorý je ale predovšetkým cieľom. Tie najhroznejšie odvetvia sú bankovníctvo, finančníctvo, vládne sektory a výroba. Iba niekoľko príkladov. V roku 2015 sa uskutočnil útok na rozvodnú sieť Ukrajiny, ktorý bol úspešným, respektíve prvým úspešným eh, eh, útokom na elektrickú rozvodnú eh, sieť a spôsobil veľmi významný blackout na Ukrajine. Čo je zaujímavé, kto útočí na koho, kto útočí na aké krajiny a na základe týchto informácií z roku 2016 vidíme, že sa uskutočnili veľmi významné útoky z ruských IP, z ruských IP adries na eh, USA a Holandsko aby sme si predstavili, aké to dôležité môže byť na, pre krajiny v Európe. Je tu niekoľko dôležitých technológií, ktoré sú čoraz prominentnejšie, a to je internet eh, veci a potom sú to eh, kyberfyzické eh, veci. Internet veci samozrejme zahradia napríklad naše mobilné telefóny, auta a zariadenia v našom dome a počet týchto eh, vecí eh, má vzrásť eh, z 2,9 mm, miliardy v roku 2014 na 21 miliard do roku 2020. Bezpečnosť je v týchto zariadeniach veľmi dôležitá, pretože tieto zariadenia nemajú pri ich navrhovaní nejaký e, bezpečnostný prvok. To príde. To znamená, vzhľadom na počet aplikácie, ktorý môže obsahovať nejaký ransomware, e, bol 5-násobne väčší v porovnaní s rokom 2015. E, kyberneticko-fyzikálne systémy môžu byť problémom v digitálnom ekosystéme pretože významná časť kritickej infraštruktúry, respektíve väčšina z kritickej infraštruktúry ako e, elektrárne, rozvodné siete, e, rozvody závisia práve na takýchto systémoch. A vidíme tu stále väčší útok na takéto systémy. Vietor predstavuje ako 50 v mnohých krajinách po celom svete. E, Odhadované náklady týchto hrozieb e, pre spoločnosť ako takú rastú podľa odhadov asi na 3 bilióny amerických dolárov v roku 2021 v porovnaní so 400 uh, e, miliardami dnes. Obrovský nárast. Takže čo sa týka ekosystému počítačovej bezpečnosti v Európe, poprvé musíme analyzovať, ako vyzerá strana dopytu zo strany občanov a spoločnosti a vidíme, že vnímanie alebo úroveň informácií o riziku počítačovej bezpečnosti je pomerne nízka. V Európe je niž, menej ako viac ako 50 európskych občanov má pocit, že nie sú dosť dobre informovaní, alebo vôbec nie sú informovaní v tejto problematike. Podľa mňa veľké obavy vyvoláva to, že e, Mm, ľudia v južných, východných častiach Európy, ženy, ľudia v menej osídlených oblastiach majú pocit, že tieto témy sa ich moc netýkajú. Keď analizujeme podniky, tak asi jedna tretina podnikov v Európe má zadefinovanú oficiálnu bezpečnostnú politiku IKT. Je to pomerne málo, ale tu je veľký problém s tým, že je tu veľký rozdiel medzi jednovými jednotlivými štátmi, závisí od veľkosti e, firmy a sektore, v ktorom podniká. E, mnohé firmy nemajú žiadnu politiku v oblasti IKT bezpečnosti. Samotný trh vidíme, že tu obrovský trh. Očakáva sa, že v roku 2020 tento trh bude mať väčšiu hodnotu ako 20 miliónov amerických dolarov. V Európe 2000 2018 asi 25 miliard amerických dolárov a ten trh je stále väčší, narastá o 10% každý rok. 10 násobne, 10, o 10% každý rok. Ale v Európe je ten trh veľmi fragmentovaný. E, v skutočnosti jedna tretina trhu, 30% trhu viac menej, je ošetrená 15 najlepšími providermi, poskytovateľmi a tí ostatní pokrývajú 60 trhu. Takže to naozaj veľmi roztrúsený, fragmentovaný trh. Je tam množstvo malých firiem v Európe, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Je veľmi dôležité pozrieť si, ako vyzerá priemysel počítačovej bezpečnosti v Európe. Prvá vec, ktorá je zaujímavá, je to, že E, je v Európe veľmi málo firiem na tomto trhu, využili sme viacero zdrojov a zistili sme, že asi len 10 najdôležitejších firiem v oblasti počítačovej bezpečnosti sú európske, zatiaľ čo 25 e, sú americké firmy. Takže úloha odvetvia, európskeho odvetvia v tejto oblasti je veľmi nízka. Teda Európa nezohrajú veľmi malé percento. Takisto z firmy v Európskej únii máme menej firiem, a to sú menšie firmy. Asi 40 firiem v Európe sú malé podniky, majú menej ako 10 zamestnancov. Na Spojených štátoch tam sú väčšie firmy, asi 10 firiem v Spojených štátoch zamestnávajú viac ako 500 ľudí. Ale dôležitejšie pre Európu je to, že nemáme E, finančné prostriedky na to, aby tieto filmy sa mohli rozrásť. To si pozrite to, čo je červenou, to sú Spojené štáty a vidíte, že v Spojených štátoch CDSF e, to sú dôvody, alebo teda e, v podstate aktivity zamerané na, zamerané na rozrastanie týchto spoločností, čiže iba v Spojených štátoch sú takéto možnosti. Európa to je modré väčšinou, Eh, je to, sú to malé podniky, iba začínajúce. Eh, v dôsledku toho je to, že máme menej financovania, menej peňazí a výsledok je taký, že tieto firmy potom eh, získavajú menej peňazí ako v Spojených štátoch alebo v Izraeli, v Európe to asi 5 milión a zatiaľ v porovnaní s 30 miliónmi v USA. 50 podnikov je v priemere pod touto hodnotou. V Európe je menej ako 1 milión, čiže 50 podnikov dostáva menej ako milión na založenie firmy, na financovanie firmy v porovnaní s 10 miliónmi v USA. A preto v Spojených štátoch sú tie firmy také veľké. A je to veľmi dôležité v tejto oblasti. Výsledkom toho rozdiely medzi celkovou sumou peňazí na financovanie amerických firm a európskych firm, tie rozdiely sú obrovské. Za obdobie, ktoré sme analyzovali, 92 až 2017, sme videli, že v Spojených štátoch e, tieto firmy e, získali si 12 miliónov dolarov v porovnaní s 5 miliónmi v Európe. To je obrovský rozdiel. Napríklad Izrael. Izrael je krajina, kde čo pre Izrael je veľmi dôležité, e, investovanie peňazí do tejto oblasti, čiže oni investovali za to isté obdobie 305, 350 milión eur amerických dolárov, čo 60 toho, čo bolo investované v celej Európskej únie, ale hovorím o jednej takej malej krajine ako Izrael. Ďalší dôležitý aspekt v Európe to je ekosystém výskumu, pretože predovšetkým, e, pretože mnohé projekty v Európe sú financované práve cez takýto mechanizmus a my sme videli pri analýze financovania Európskej komisie v rámci 7. programu a Horizontu 2020, že to financovanie je od 55 milión eur až po 110 milión eur e, aktuálne v Európe. Môžete to porovnať s tým, čo robí britská vláda. Britská vláda naozaj sa zaoberá touto problematikou, investuje obrovské peniaze do počítačovej bezpečnosti a financuje viac ako trojnásobne keď porovnáme to, koľko investuje Spojené kráľovstvo a celá Európa, tak e, Spojené kráľovstvo trojnásobne toho, čo celá Európa. E, je to nový mechanizmus, je to e, súkromno-verejné partnerstvo, zmluvné partnerstvo, kde by sa mal, očakáva sa, že budú investované oveľa väčšie peniaze, to znamená, verejný sektor poskytuje ja neviem, 100 milión ročne a očakáva sa, že súkromný sektor potom e, zafinancuje nejakých ďalších 300 e, miliónov ročne. E, vyzerá to dosť nereálne, pretože videli sme to tak, že ten súkromný príspevok do sektora počítačovej bezpečnosti za posledné roky bol v Európe veľmi nízky, čiže je dosť nerealistické očakávať takúto zásadnú zmenu v nadchádzajúcich rokoch. A tento prísľub nových partnerstiev, súkromných partnerstiev, zmluvných partnerstiev, mm, to asi sa neukáže ako realistické. E, verejný výskum v Európe, sú, tie projekty sú veľmi malé, takže viac menej 75 projektov sú pod hodnotou menej ako 4 milióny eur, to je pomerne malé. Hovorili sme s viacerými odborníky v tejto oblasti a hovorili o tom, že možno nebudú peniaze na väčšie projekty ja neviem, či to je pravda alebo nie. A to je jediný spôsob, ako m, mm, takéto projekty môžu byť úspešné, alebo môžeme povedať niečo robiť. Ďalší dôležitý aspekt ekosystému je úloha verejných orgánov. Nová smernica sa vytvára nový rámec, e, v ktorom je posilnená spolupráca medzi európskymi orgánmi a členskými štátmi a sú tu zadefinované viaceré mechanizmy na záruku takejto silnejšej koordinácie. Sú tu pravidla spolupráce a je tu sieť na výmenu informácií o incidentoch v oblasti počítovej bezpečnosti. ENISA je Európska agentúra pre počítačovú bezpečnosť a tá by mala byť akýmsi lídrom v tejto oblasti, ale ešte stále máme pocit, že úloha tejto agentúry by mala byť posilnená, tak aby sa naozaj stala nezávislou agentúrou a aby poskytovala nielen poradenstvo, ale aj iné veci. Je to navrhnuté v návrhu nového nariadenia o agentúre, ktorú predkladá Európska komisia pred niekoľkými mesiacmi a myslíme si, že je veľmi dôležité mať e, takúto Európsku agentúru s väčšími právomocami na európskej úrovni. Ďalší aspekt e, pri analýze dokumenty ochrana údajov v Európe je to veľmi dosť zaujímavé, že pri analýze e, tohto dokumentu Európska únia za posledných 20 rokov sme videli, že ochrana údajov je v podstate v počiatočnej fáze. Je to veľmi dôležité. Myslím si, že prvá smernica Európskej konkrétne údajov bola v roku 95 a pred niekoľkými mesiacmi Európska únia navrhla komplexnú reformu pravidel ochrany údajov. Mm, je to akési nové nariadenie o ochrane údajov, ktoré bolo zverejnené pred niekoľkými mesiacmi a ktoré má ju prispôsobiť krajiny v mar- marci 2019 uplatniť v praxi, ale myslím si, že toto je veľmi dobré prostredie na ochranu údajov európskych občanov, ale sú tu také dve veľké výzvy, ktoré naďalej pretrvávajú Jednou je nevyriešená rovnováha medzi právom na ochranu osobných údajov a vytvorbu nových e, kreatívnych e, služieb, ktoré stavajú na dátach. Je potrebné nájsť rovnováhu, aby sme mohli v Európe budovať kreatívne služby, pretože ak nie, tak Spojené štáty, Čína, iné krajiny to spravia za nás a na, u nich sa nevzťahujú takéto prísnejšie pravidla, ktoré máme v Európe. A druhá veľmi dôležitá vec to je E, sú tok osobných údajov. Tu je problém v tom, že osobné údaje Európanov idú do tretich štátov. V Európskej únii máme viacero stratégií na riešenie tohto problému, ale pravdou je to, že vo väčšine povedal by som, takmer 1% tých najrelevantnejších internetových service providerov ako Google, Amazon sú z krajín ako Spojené štáty, Čína, Rusko, Japonsko a Korea a oni nemajú potrebnú ochranu údajov porovnateľnú s tým, čo je v Európskej únii. Takže je ťažké presadzovať alebo nanútiť takýmto krajinám naše reglementáciu a tu je veľmi veľká medzera, teda veľmi veľký problém a bude mať je veľmi ťažké pre nás uplatňovať toto nariadenie e, v prípade služieb poskytovaných zvonku Európskej únie. A posledná vec – zadefinovať politické alternatívy a dať to do rúk e, tých, ktorí pripravujú politiky v Európe. Tu sme zistili, že najväčšie výzvy pre Európu um, um, regulačné výzvy, industriálne výzvy, na základe týchto víziev sme potom našli súbor politík. E, rozdelili sme tie politiky do štyroch skupín. Prvá sú inštitucionálne politiky na posilnenie úlohy Európskej únie národných orgánov v oblasti počítačovej bezpečnosti a harmonizovať legislatívu do počítačovej kriminality. Trhové politiky, tri politiky. Prvá zjednotiť e, pravidlá verejného obstarávania na e, kybernetické riešenia, vytvoriť e, dôveryhodné produkty a e, zjednodušiť poskytovanie počítačových služieb v Európe. Potom sme zadefinovali aj priemyselné politiky. Priemysel v Európe zaostáva za inými krajinami, tak sme zadefinovali 5 politik v snahe zmeniť tento trend. Posilnenie vývoja bezpečno, produktov počítačovej bezpečnosti z ako otvoreného e, zdroja, podpora investícií, zameranie na sektor počítačovej bezpečnosti, posilnenie výskumných činností v snahe vytvoriť prostredie výskumu a posunúť výsledky výskumu bližšie k trhu a E, zabezpečiť podmienky pracujú, e, ľudí v pracujú vlasti počívačovej bezpečnosti. Sú tu veľké medzery, čo sa týka zručnosti. A potom ešte sú politiky na strane dopytu, šíriť osvetu, e, financovať užívateľov, vzdelávať izývateľov, užívateľov malé stredné podniky, ktoré sú menej chránené a menej sa zaoberajú touto témou. Vyhodnotili sme všetky aktivity, politické alternatíva na základe matrice kritérií Zbehli sme túto matricu a e, môže to byť užitočný nástroj pre tých, ktorí príjmajú politiky, aby sa rozhodli o tom, ktoré politiky chcú uplatniť v praxi ako padlo. A to sú hlavné závery našej štúdie. Musíme zaručiť dôveru občanov a podnikov v digitálne služby v Európe, ale sú tu rôzne faktory v Európe, ako fragmentácia trhu, neprimerané e, stratégie výskumu, e, málo veľkých podnikov a málo možností podnikov rozrastať sa, e, poskytovateľa mimo Európy, počítačová bezpečnosť a mať odvetvie, ktoré budú odolné proti počítačovým útokom v Európe. E, mnohé tieto veci vznikajú mimo Európskej únie, e, môžu to používať potom zahraničné vlády na rôzne účely, ako špionáž, či už ekonomická alebo politická špionáž. A legislatíva musí byť obnovená, jednak v oblasti počítačovej bezpečnosti, podľa aj smernica ENISA, ochrana cez nové nariadenie, ale takisto je jasné, že toto nariadenie nemôže chrániť práva európskych občanov, e, pretože väčšina IT služieb je poskytovaná z krajín mimo EÚ. E, toto sú ďalšie politické alternatívy, ktoré navrhujeme, aby sa situácia zlepšila. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Je tu jedna rečnička, ktorá by chcela prúdiť otázku, pani Gomeš. Vždy je lepšie, že vôbec sa prebudzame, než nikdy do takejto reality. Pre mňa je zjavné, že členské krajiny spia. Nie je tu stratégia na podporu vlastných európskych podnikov, na rozvoj technológií, ale je to preto, že sme si umožnili, a to vidím u nás eh, v Portugalsku počas e, účasti trojky. Je tu nejaký inventár kritickej infraštruktúry v EÚ? Najkritickejšia napríklad e, e, elektrické siete, jadrové elektrárne, ktoré môžu byť cieľom vlastne väč- väčšieho dozoru, pokiaľ ide o be- bez- kybernetickú bezpečnosť. Máme inventár kontraktov, ktoré prijali naše vlády s množstvom zvláštnych spoločností z, z, Čínska, z Číny, Ruska, ktoré e, by mali poskytovať bezpečnosť e, E, poskytovateľmi výpočtových technológií, ale možno sú skôr špionážnymi spoločnosťami. Myslím, že sa nikto ani len nesnaží o to. Väčšina našich vlád si to ani len neuvedomuje. Príjmajú zmluvy s pochybnými, pofidernými spoločnosťami. Portugalsko napríklad, kde miznú e, miliardy do offshore spoločnosti. E, a zjavne vraj nejaký výpočtový expert, ktorý sa to Mohol to byť čistý zločinec, ale nikto vlastne sa, tý, nikoho to nezaujíma. A počas delegácie Líbe sme videli, že GDPR je vlastne jediným štandardom, ktorý tu existuje. E, e, japonskej spoločnosti to si chcú zachovať svoju spoločnosť na európskom trhu a chcú teda dodržiavať tento štandard. Ak to chceme my, i my môžeme, by sme mali zabezpečiť e, rešpektovanie týchto amerických či japonských spoločností. Sú tu ďalší, ktorí nemajú žiadne pravidlá ako v USA, Sony, veľký rozdiel medzi Sony a Hitachi a otázka znie, či budeme používať naše vlastné, našu vlastnú energiu náš prístup na, na našich právomoci, naš, na naše trhy a aby nielen európske e, podniky, ale z celého sveta používali GDPR. To si vyžaduje množstvo politickej ochoty. Musíme si uvedomiť, o, o čo tu presne je. Mám k tomu sympatie a ďakujem vám za vaše expoze. Obávam sa však, že sme vo veľmi, veľmi za, začiatočnom štádiu. Nech sa páči. Stručne odpoveď. Odste, ďakujem, budem veľmi stručný. Ďakujem za vašu otázku. Pravda je taká, že v tejto oblasti je množstvo národných e, za újmov, my sa snažíme o európskejšiu pozíciu, to je dôležité. Podľa mňa tá, tá obrana bez kybernetická súvisí s armádou, s obranou. Takže národné vlády sa tu snažia byť e, nezávislé. Konkrétne odpovede, pokiaľ ide o novú smernicu, tak tu je inventár kritických infraštruktúr pokiaľ ide o kontrakty, neexistuje takýto inventár, ale viackrát sme navrhli politiky, ktoré pôjdu týmto smerom. Unifikácia obstarávania v EÚ, to je veľmi dôležité, pretože európsky poskytovateľia budú môcť byť v konkurencii na národných trhoch v Európe To je dôležité pre e, európske spoločnosti. Treba poskytovať rôzne riešenia pre rôzne krajiny. Navrhujeme tu politiky, dve. Najprv vytvoriť určitú e, európsku úroveň, určitá forma e, európskej značky kvality to by mohli byť i zahraničné spoločnosti, pretože možno, že tu budú kvalitné produkty a tu navrhujeme standardizovať postupy. Je tu problém, pretože tu máme národné e, normy, mali by sme vytvárať štandardov v týchto národných e, Chceme posilniť Európsku agentúru, tu je to dôležitá úloha, pokiaľ ide o unifikovanú európsku víziu. Ďakujeme za prezentáciu a odpovede pán Divera Pastor. A prejdime teraz k ďalšiemu bodu programu. Je to vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu. A hneď dám slovo spravodajkyni pani Grisbeck, aby odprezentovala svoje názory k predloženým 200 pozmeňujúcim návrhom a potom dám slovo ďalším kolegom. Takže nech sa páči, pani Grisbeck, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Milí kolegovia, asi pred mesiacom som vám prezentovala návrh správy, návrhu komisie, pokiaľ ide o nariadenie, kde ide o vzájomné uznávanie k príkazom na zaistenie a konfiškáciu. Lehota bol 25. oktober. Dostali sme vyše 200 pozmeňujúcich návrhov. Teším sa, týmto dôležitým príspevkom všetkých politických skupín k tomuto návrhu nariadenia, ktorý je predmetom určitého konsenzu, čo je veľmi dobré a dôležité. Tiež preto, že je to text, ktorý je kľúčový v boji proti financovaniu terorizmu, e, organizovaného zločinu v Európe je dôležité hovoriť o všetkých 210 pozmeňujúcich návrhov. Len zo pár e, komentárov v rýchlosti k pozmeňujúcim návrhom. Na prvý pohľad by som mohla povedať, pretože budúci týždeň bude stretnutie tieňových, kde by sme mohli e, dohlbky diskutovať a popracovať na kompromisoch. Štyri e, všeobecné pozorovania, kým dám slovo kolegom. Poprvé, je tu množstvo pozmenujúcich návrhov, ktoré chcú zlepšiť rýchlosť, účinnosť postupov uznávania, e, rozhodnutia o zmrazení, zaistení, konfiškácii, pozmeňujúce návrhy, kde, ktoré zdôrazňujú spoluprácu orgánov pri výmene údajov. Podporujem tento prístup a pozmeňujúce návrhy e, idúce týmto smerom. Je to rozhodujúce, pretože potrebujeme nástroj, ktorý bude funkčný, konkrétny, rýchly, účinný, aby policajné a, a súdne zložky mohli konať rýchlo, keď sa e, keď musia e, čeliť finančným prostriedkom pochádzajúcim zo zločinnosti Druhý typ pozorovaní to je skupina pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú takmer zo všetkých politických skupín a ktoré stôrazňujú uh, základné práva a tiež hovoria o zapojení tej zaujímavej doložky uh, nevykonu uh, rozhodnutí o zmrazovaní, keď sa zakladajú na nerešpektovaní základných práv. Toto prepojenie teda, táto požiadavka, teším sa z nej, je to línia, ktorú v parlamente mnohí e, obhajujeme už po niekoľko rokov a tu sa teším, že je tu množstvo týchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré e, nadčetávajú profil v tomto bode. Tretie pozorovanie, je tu množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú pola pôsobnosti, kde sa navrhujú určité rozšírenie pole pôsobnosti v administratívnej občianskoprávnej oblasti, fiskálnej oblasti. To sú veľmi dôležité body, veľmi e, delikátne, kde o tom treba e, diskutovať ide o to, aby tu bola koherentnosť s nástrojom a opätovne budeme diskutovať, nájsť reakciu na problematiku konfiškácie preventívnej, teda nezávislo od rozhodnutí e, bez teda rozsudkov. A štvrtý typ pozorovaní a pozmeňujúci návrh sa týka, je dôležité podporovať na európskej úrovni optimálne e, spravovanie e, skonfiškovaných či zmrazených finančných prostriedkov. A tu sa natíska otázka, ktorá sa nachádza aj v návrhu komisie, z opätovného použitia takisto pokiaľ ide o rodiny, obeti, podniky, ktoré sú obeťami organizovanej kriminality alebo teroristických atentátov. Využitie týchto prostriedkov s cieľom boja proti tejto kriminalite množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré idú týmto smerom a to je veľmi dôležité pracovať na nich a e, 89,9%, takže pardon, 99,9% všetkých týchto získov zo zločinnosti sa nekonfiškuje, zoskávajú v rukách e, zločincov. Máme obrovský manevrovací e, priestor, ktorý je e, nemožno zanedbať. Toľko kolegovia v niekoľkých slovách základné línie tých 210 pozmeňujúcich návrhov a pozorovaní. A teda ja e, som mám k dispozícii. E, môžeme sa pozrieť, na ktorých bodoch e, trváte, kde sú otázníky a kde si vyžaduje diskusia ísť do obsahu pozmeňujúci návrhov. Tiež je tu dôležité tento nový európsky nástroj, ktorý je súčasťou arzenálu na boj k celku textu, kde ide o boj proti E, organizovanému zločinu. A dúfam, e, a dúfam, že budeme pokračovať v dobrej e, práci. Ďakujeme vám, pani Grisbeck. Takmer všetci tieňoví sú prítomní a preto dám slovo im. Najprv pán Poglieza. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. V svetle pre prečítané správy, som aj ja veľmi spokojný s tým, že medzi jednotlivými e, s politickými skupinami e, sa e, vytvára e, naozaj zhoda, e, čo sa týka postoja ku komisnému návrhu. E, myslíme si, že tie skonfiškované majetky by mali byť využívané primerane a náležitým spôsobom, a to v hospodárskom a sociálnom záujme tých komunít, ktoré boli zasiahnuté činnosťou kriminálnych organizácií. Zoberme si ako príklad napríklad e, talianský e, systém spravodlivosti. E, konfiškácia tam neslúži iba na oslabenie kriminálnej organizácie, avšak funguje aj ako odškodnenie, ktoré má vynahradiť komunitu škody, ktoré spôsobila kriminálna organizácia. Mali by sme však eh, samozrejme zladiť niektoré pozmeňovacie návrhy, ako napríklad 1 a 253 ako 251 eh, a 252, eh, ktoré sa týkajú od článku 32-33 odseku 4, ktoré sú predmetom zmrazenia a konfiškácii ak vás môžem vyzvať na podporu týchto pozmeňovacích návrhov. Myslím si, že by mohli pozitívne e, vplyvniť a vytvoriť naozaj e, atmosféru naozaj autentickej e, solidarity. A samozrejme môžu sa použiť napríklad aj na odškodnenie, respektíve na príspevok rodinám, kde o život prišiel príslušník policajného zboru pri plnení služobných povinností. A myslíme si, že to by mohlo e, významne prispieť k narušeniu e, štruktúr organizovaného zločinu a navrhujem, aby e, takéto príkazy na zaistenie konfiškúciu by mohli byť samozrejme aj prevedené na Európsku úniu, ktorá by z toho mohlo mohlo byť používané na financovanie Európy, Europolu. Čo sa týka e, článku 3 a 1, e, článku 1, myslíme si, tam by sme sa tiež mohli inšpirovať talianským systémom a samozrejme v oblasti príkazov na zaistenie a konfiškáciou. Záverom, čo sa týka e, článku 31 Ehm, odseku 2 písmena B myslím si, že vykonávanie práve konfiškúcie, ktoré je nad hranicu 10 tisíc miliónov eur, eh, by malo eh, byť eh, prevedený zo štátu, kde táto konfiškácia nastala na štát, z ktorého sa tento organizovaný zločin pachol. A chcel by som sa poďakovať ako tieňový spa- spravodajcom pánovi Vosovi a pánovi Radevovi, pretože práve na základe niektorých pozmeňovacích e, návrhov, ktoré sme predložili e, spravodajkyni, ktoré boli obsiahnuté, obsiahnuté v taxte. Myslím si, že práve takéto nariadenie e, posilňuje práve oblasť a to by mohlo samozrejme slúžiť lepšiemu, lepšiemu nástroju na zaistenie konfiškujúceho. Chcel by som sa poďakovať spravodajky a samozrejme myslíme si, že to ešte zjednotíme. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Uh, Mr. Pavel, please. Ďakujeme slovo, pán Pavel. Ďakujem. V prvom rade chcem poďakovať pani Grisbeck ako spravodajkyni i ďalším tieňovým, ktorí popracovali na tomto materiáli. Určite dojdeme kompromis v mnohých témach. E, vážim si, že naše e, sekretariáty sa zhodli na tých dôležitých aspektoch k čiastkám a k tomu, že treba inak vytvoriť tie ten e, systém štiepenia medzi vydávajúcim štátom a príjmajúcim štátom. Dôležitá vec sa tiež týka rešpektovania rozsahu nariadenia, kde ide o trestné postupy e, v zmysle zmluv. To spomenula aj pani Griesbeck. Budeme tu mať veľa diskusí na stretnutí tieňových budúci týždeň. Pokiaľ ide neuznávanie a nevykonávanie e, nariadení o zmrazovaní. Snažíme sa, aby sa plne e, používalo rozhodnutie medzi právnymi dôvodmi povinnými a, op- a opciami. Preto som rozdelil tie články na dve časti. Je veľmi dôležité mať zosúladenú legislatívu o vzájomnom uznávaní na úrovni EÚ. Je dôležité, aby sme zabezpečili, aby sa zabezpečovali základné práva a rešpektovali. Naša práca sa zameriavala na určité e, zábezpeky pre zúčastnené strany. Určite dosiahneme kompromis a tento nástroj bude určite e, účinný v boji proti financovaniu teroristov. Teraz má slovo pani Makovej. Ďakujem veľmi pekne. Vážená Natalí, vážení kolegovia, som veľmi rada, že budeme mať nariadenie, ktoré bude priamo platné v členských štátoch a prostrednícom ktorého národné príkazy na zaistenie či konfiškáciu budú môcť byť okamžite realizované v členských štátoch. To znamená, že pôjde o vzájomné uznávanie a vykonávanie týchto príkazov. Samozrejme sú tu rôzne pozmeňovacie návrhy v závislosti od záujmov, ktoré bránia Avšak ja si myslím, že tie, ktoré sú zásadné, je napríklad uplatnenie týchto prípadov vo všetkých prípadoch zaistenia a konfiškácie, nielen tých, ktoré sú trestného charakteru, ale aj tých, kde môže dochádzať mimo rámca obvinenia pri napríklad občianskom konaní a iných prípadoch. Takže pokrieme naozaj všetky možnosti a oblasti, kde sú nevyhnutné zaistenie a konfiškácia eh, na znovu nadobudnutie odsudzených eh, prostriedkov, ako napríklad pochádzajúcich z korupcie, pranie špinavých eh, peňazí alebo z inej skutkovej podstaty trestného činu čo sa týka eh, jasných termínov a formulárov, ktoré budú štandardizované pre všetky národné príkazy. Eh, všetky budú rovnaké, budú mať rovnakú podobu. Preto, aby nedochádzalo k nedorozumeniam, eh, respektíve k oneskoreniam pri riešení formálít, respektíve pri neuznaní zo strany členského štátu, ktorý povie, že nemáte to dobre vyplnené. To znamená, že budú štandardizované formuláre pre všetky štáty tak, aby policajné a e, súdne orgány v tom mali úplne jasno. Medzi motívami uplatňovania a vykonávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu, ja som navrhovala, aby medzi motívami, motívami odmietnutia nebola imunita. A pokiaľ si niekto chce uplatniť takýto príkaz, tak je jasné, že existujú určité zákonné normy, ktoré sa týkajú privilégií a imunity. Avšak tie by neplatili v tomto prípade. Ďalej, čo sa týka práva obetí, tak je dôležité, aby obete boli náležitým spôsobom odškodnené. Inak takýto systém funguje v Taliansku, kedy časť konfiškovaných prostriedkov sa používa na sociálne ciele v prospech e, obetí. To je niečo, čo by mohlo platiť aj tu. Takže stručne povedané, toto sú návrhy, ktoré predkladám, budeme ich viac a budeme sa naďalej o nich rozprávať na nadchádzajúcich zasadnutiach v dňoch a týždňoch. Ďakujem pani Spinelli. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať pani Natali Griesbeck za e, dobrú správu a zvlášť za pozmeňovacú pozmeňovací návrh, ktoré posilňujú vykonávanie základných ľudských práv, predovšetkým v procesných záležitostiach e, v prípadoch zaistenia a konfiškácie za účelom odškodnenia obetí a ich e, rodín, ktoré pochádzajú z rúk organizovaného zločinu nariadenie je veľmi cenným nástrojom na to, aby sme posilnenie e, odolnosť voči organizovanému zločinu. V Taliansku ide o to, aby sme počiarkli niečo zásadné na podporu demokraciu a samozrejme e, pocit legality na celom našom území Hovorím o mafie, drangete, ale o nových formách zločinu, eh, ktoré eh, ešte eh, nefungujú pod názvom mafia, ale fungujú tak, ktoré sa poukazuje na to, že tieto organizácie nie sú neporaziteľné. Pozmeňovací návrh 31 je podľa mňa veľmi dôležitý, ktoré predstavila Natalie Griesbeck, eh, ktorá rieši problém neuznania príkazu na zaistenie a konfiškáciu. Zavádza i, eh, túto možnosť iba v prípade závežných dôvodov v prípade, že by štát, v ktorom takáto konfiškácia sa mala vykonať, tak takýto príklad by nebol kompatibilní. Z mojej strany, okrem toho, že by som chcela podporiť mnohé pozmeňovacie návrhy spravodajkyne, chcela by som podotknúť, že pri dodržiavaní ľudských práv sú nesmierne dôležité záruky a vzájomného uznávania jednotlivých opatrení opatrení v prípade zaistenia a konfiškácie, ktoré nie sú e, založené Eh, priamo na obvinení a súdnom príkaze. A samozrejme, to by vyhovovalo všetkým zainteresovaným stranám. Ďakujem pekne, Natali. Ďakujem a teraz pán Korál. Ďakujem veľmi pekne a ja by som sa chcel poďakovať spravodajkyni za dobrú prácu a za dohodu zopakujem to, čo som už povedal v prípade tohto nariadenia, podobne ako aj s inými e, návrhmi. Musíme mať e, na pamäti, aby sme sa sústredili predovšetkým na majetok e, organizácií organizovaného zločinu, pretože práve takýto zásah do majetkovej podstaty môže stiažiť ich e, fungovanie. A práve problém zaistenie a konfiškácia je jedným z najsilnejších nástrojov na to, aby sme niečo takéto mohli dosiahnuť. A samozrejme, eh, hovorí sa tu o jednotlivých prostriedkoch eh, konfiškácie a eh, zaistenia, a to dokonca aj takých, ktoré nie sú nevyhnutne spojené, respektíve podložené obvinením. To samozrejme za podmienky, že sa jedná o e, proces, ktorý má oporu v miestnej, respektíve vnútroštátnej legislatíve a judikatúre. A samozrejme, e, pokiaľ samozrejme príslušný senát má e, pôsobnosť v skutkovej podstate. Konfiškácia, ktorá nie je založené na obvinenie, je veľmi významným nástrojom napríklad eh, v Taliansku, eh, kde s týmto nástrojom bojujeme proti obzvlášť agresívnym formám organizovaného eh, zločinu a používame to práve na na to, aby sme zasiahli organizovaný zločin tam, kde ho to najviac bolí. A to sú práve majetkové pomery. A myslíme si, že to prináša dobré výsledky. E, organizovaný zločin fungujú ako nadnárodné spoločnosti, ktoré operujú v oblasti e, zločinných e, aktivít. A toto sa týka všetkých členských štátov Európskej únie. Nie sú tu žiadne výnimky a e, samozrejme, keby sme mali nástroj, ktorý umožňuje konfiškáciu a zaistenie čo najefektívnejším spôsobom a výmenu takýchto príkazov um, medzi členskými štátmi, pomohlo by nám to bojovať proti tej rakovine, ktorú organizovaný zločin uh, spôsobuje. Preto oceňujem pozíciu Európskeho parlamentu, aby sme začali čo najskôr medzi inštitucionálne rozhovory a prijali toto nariadenie. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Corral. And... Ďakujem Ďakujem veľmi pekne, pán Korao. A teraz vraciam slovo spravodajkyni pani Grisbeck, pokiaľ chce niečo ešte dodať. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom, netieňovým spravodajcom, jednak za pozmenujúce návrhy, ale aj za vystúpenia v dnešnej popoludnejšej diskusii, rôzne nápady, pripomienky. E, samozrejme, budeme na nich pracovať, rozdiskutujeme ich do detajlov. Nebudem reagovať na všetko, čo tu zaznelo. Naozaj som si robila úslovne poznámky, ale myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že je potrebné mať politickú vôľu, silnú politickú vôľu aj čo sa týka odškodnenia obetí, aj k myšlienke, tak ako to zdôraznila kolegyňa Koblies. E, samozrejme je zaujímavé konfiškovať majetok, ale potom musíme prediskutovať tie vaše myšlienky, čo sa týka napríklad e, získania tých, alebo použitia tých zabavených prostriedkov pre Europol. To je veľmi zaujímavá myšlienka, originálna myšlienka. Takisto otázka odmietnutia vykonania voči osobám, ktoré majú imunitu. To je takisto zaujímavá diskusia a veľa som si toho popísala, mm, takže budeme mať o čom e, diskutovať e, v útorok. Mm, to, čo tu zaznelo mm, a čo dáva zmysel tomuto textu, sa mi veľmi páči že to ide na obhajobu demokracie. Demokracie európskej so systémom stíhania mafióznych systémov, ktoré mafia nepozná hranice a to nás nutí a vyžaduje si to vlastne riešenie na európskej úrovni. Nie len uvedomenie si tohto problému, ale aj možnosť mať efektívne nástroje, ktoré môžeme si vytvoriť, tak aby sme mohli ešte odhodlanejšie stíhať e, trestnú činnosť, ešte odhodlanejšie Eh, na úrovni, ktorá zodpovedá tým páchaným trestným činom a organizácií páchateľov trestných činov. Takisto kolegyňa Korau navrhuje, aby sme čo najskôr sa posunuli v cez kompromisia čo najskôr hlasovali. Nielen na čo, čo najskôr, ale aj efektívne. Ja dúfam, že budeme mať veľmi dobrú spoluprácu a e, potom to dobre prediskutujeme aj s radou. Takže v podstate som to tak e, zmiešala dohromady, ale samozrejme ide o to, že je potrebné obhajovať obete, ale aj princípy európskej demokracie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Grisbeck a ďakujeme aj kolegom za spoluprácu. Teraz e, prejdeme i hneď na ďalší bod našeho programu a to je prezentácia Európskej komisie šiestich e, Eh, zmien dohody medzi eh, Mauricijskom republikou, Barbadosom, Federáciou Sv. Krištofa a Nevisu, a eh, Antiguou a Barbadom a Seychelskou republikou a Bahamským spoločenstvom, ako aj Barbadosom. Budú zvažované iba procedurálne pozmeňovacie návrhy. Spravodajcom je pán Pavel a v prvom rade dám slovo zástupcom Európskej komisie, aby odprezentovali jednotlivé dokumenty a potom dostane slovo spravodajca, ako aj poslanci, ktorí budú chcieť vystúpiť v spoločnej rozprave. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, slovo má Európska komisia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Tieto dohody menia E, nariadenia v platnosti od roku 2009. A samozrejme, e, sú to technické e, úpravy menia definíciu krátkeho pobytu z troch na 6 mesiacov a v prípade z 90 dní na 180 dní a samozrejme je tu aj dohoda o e, výnimky z vízového režimu a samozrejme je tu aj pozastavenie vízového režimu, e, ktorá posúva tieto štáty do e, vízovej dohody druhej generácie. A potom po tretie, je to aj zbližovanie s úniou. Sú tu podpis e, spoločných deklaráciou so štátmi a samozrejme o e, výklade e, predlženia lehoty krátkeho pobytu z 90 na 180 dní. Chcela by som vám približiť teraz stanovisko komisie o podpise z 20. a 28. júla. Rada teraz prijala dohodu o podpise 26. novembra a takisto sme rokovali o rovnakých e, úpravách s, Bra- s Brazíliou. Táto dohoda bola teraz e, finalizovaná a tieto úpravy sa líšia, pokiaľ sa jedná o bežné pasy a samozrejme tam osobitá úprava pre diplomatické pasy. A to je všetko z mojej strany, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo pánovi Pavelovi. Ďakujem veľmi pekne, hovorí spravodajca. E, E, vítame e, samozrejme návrh e, Európskej komisie a odporúčania, ktoré sa týka režimu, zmeny režimu pre týchto šesť štátov ja budem veľmi e, stručný. Myslím si, že tieto e, dohodo pre výnimky na krátke pobyty e, predstavujú vyvrcholenie snahy o prehlbenie našich vzťahov s týmito šiestimi krajinami, ktoré komisia spomínala. Tieto, tieto dohody umožňujú občanom týchto štátov cestovať do EÚ bez víz, ako aj navštevovať tieto krajiny bez víz občanom EÚ. E, lehota krátkeho pobytu sa prehlbuje z 90 dní na 180 e, dní a samozrejme to sa stiahuje na bežné pasy a samozrejme na diplomatické osobitné a špeciálne pasy sa vzťahujú iné podmienky. Samozrejme, e, vítam harmonizáciu e, režimu týchto e, krajín s bežnými podmienkami, a ktoré sú samozrejme v súvislosti s prísľubom komisie o tom, že urobia výnimku z vízového režimu týchto nešengenských krajín, ale vstúpia do rokovaní o vstupe do šengenského priestoru po hlasovaní, tak ako sa to ukázalo po hlasovaní na plenárke minulý mesiac a e, samozrejme uvidíme, akým spôsobom tieto zmeny ovplyvnia naše vzájomné vzťahy. Ďakujem veľmi pekne, pán Pavel, e, pána Veržia. Oui, je n'avais pas l'intention. Áno, nemám v úmysle, nechcela som sa vyjadriť, pretože táto problematika je čisto technická. E, sú to prispôsobenia v končnom dôsledku len uľahčíme voľný pohyb našich spoluobčanov, ktorí cestujú ako turisti do tejto oblasti, čiže žiaden problém s tým nemyslím si, že tu je skutočná reciprocita v tejto veci. Ale toto som nechcela hovoriť. E, mala som to potešenie, že som pracovala s pani Gabriel e, na týchto dohodách a systematicky sme trvali na tom, aby tieto dohody Dokumenty nám neboli predložené až potom už keď v podstate nadobudnú účinnosť a dozvedela som sa prekvapivo, že z Brazílou 31. oktobra je to v platnosti, tak sa pýtam, či teda komisia nepokračuje a nerobí si ďalej srandu z Európskeho parlamentu. Ja neviem, ako nám to vysvetlia. Neviem, ako my to máme vysvetliť, že aby sa rešpektovali práva Európskeho parlamentu a aby sa nás nepýtali náš súhlas až potom, čo to nadobudne účinnosť. To nie je korektné, e, pani predsednička. Ja si myslím, že sa to týka aj stretnutia koordinátorov. Musíme oficiálne protestovať e, na komisii. Myslím si, že pani Gabriel už o to požiadala a už sme to robili viackrát Takže ja si myslím, že by bolo dobré, ak by jeden deň jednoducho komisia začala konať. A my sme tu nie preto, aby už tie dohody, ktoré sú dohodnuté, sme iba zaregistrovali, ale aby sme ich aj my odsúhlasili skôr ako dobudnú účinnosť. Ďakujem pekne, pani Valero. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po švedsky. Takže pripravte si vaše sluchadla my ako zelení samozrejme podporujeme výnimku z vízového režimu pre mnohé krajiny. Chceli by sme vedieť, ako miznú postupne jednotlivé prekážky pri pohybe ľudí medzi krajinami, pretože je to pozitívne nielen pre Európu, ale aj pre celý svet. Samozrejme, to nám umožňuje vytvoriť oveľa otvorenejšiu e, spoločnosť, a umožňuje to rozvíjať kontakty medzi jednotlivými časťami sveta. Ako sme už hovorili e, s mnohými krajinami, dúfame, že a upozorňujeme, že existuje aj paralelný systém, a to znamená systém vstupných povolení. Takže svojím spôsobom Eh, prichádzame o čas toho, eh, čo získavame výnimkami z vízového režimu. Eh, dúfam, že niektoré časti tohto môžeme presunúť do komisného návrhu, ktorý nás zbavuje napríklad toho, aby vzdelávací režim spadal pod e MRS. a RS. A ďakujem, pán Rade. Bogdore, госпожо председател. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, hovoríme tu o zmene týchto dohôd. Sú to technické zmeny, a zohľadňujú zmeny v európskej legislatíve. Po tom, čo táto legislatíva nadobudla účinnosť, e, to je z roku 2014. Tieto dohody však nezohľadňujú iné zmeny, ku ktorým došlo v iných relevantných legislatívnych aktoch. Mali by sme zohľadniť aj to, že naše dohody s mnohými štátmi e, boli uzavreté pred mnohými rokmi. Ja som tieňovým spravodajcom a ja si myslím, že by sme mali dať zelenú všetkým týmto dohodám. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, komisia má otázku, takže jej dám priestor. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem aj predovšetkým za otázky ohľadom Rumunska a Bulhorska my musíme povedať, že toto možno ani nie je problém pre Rumunsko a Bulharsko do roku 2020 v čase, keď e, e, vstúpi do platnosti systém vstup-výstup, pretože dovtedy tieto krajiny budú v plnom dosahu uplatňovať šengenské aky, ale okrem Bulharska a Rumunska to môže byť problém pre Chorvátsko a možno aj pre Cyprus. V každom prípade sa to bude týkať všetkých dohôd o bezvízovom styku a hovoríme o takmer 30 dohodách a nie iba o tých šiestich, o ktorých hovoríme dnes. A preto sa snažíme harmonizovať všetky dohody o výnimke z vízovej povinnosti. A chcem zareagovať na to, čo povedala pani Fer, že my zosúľadujeme tieto dohody s EU legislatívou, ktorá už bola schválená v parlamente aj radou. či to sú len technické zmeny. A v každom prípade sme nemali mandát ísť ďalej. Ako viete, systém vstup-výstup, toto nariadenie prijala rada len v pondelok. Ak budú nebudú potrebné ďalšie zmeny v dôsledku prijatia tohto nariadenia, tak v, žiadnom prípade, v každom prípade to bude navrhnuté ako ďalší krok po tom, čo nadobudne účinnosť toto nariadenie a bude sa to týkať všetkých dohôd o výnimke z vízového styku jednotným spôsobom. A čo sa týka vašej druhej otázky, ja by som chcela upresniť, asi to šlo nedorozumenie, ja by som chcela povedať, že tie dohody s Brazíliou, tá ešte nenabudla účinnosť v žiadnom prípade. Informovali sme parlament Mm, na samom začiatku rokovaní bol to list, ktorý zaslal pán Rute 8. augusta predsedovi výboru LIBE. A chcel by som využiť túto príležitosť, aj keď to nebolo na programe, aby sme vás informovali o tom, ako prebiehajú rokovania. Teraz sú ukončené, len aby sme v podstate mohli realizovať tieto tri technické zmeny, ktoré harmonizujú dva dohody s Brazíliou so zvyškom legislatívy, e, ktorá je v Európe momentálne platná. V každom prípade komisia ešte neprijala návrhy na rozhodnutie rady o podpise a odsúhlasenie ten proces ešte nie je v takej fáze a ako náhle budeme mať tieto návrhy, tak samozrejme ich zašleme ako rade, tak aj parlamentu a v každom prípade budeme potrebovať súhlas parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pýtam sa správodajcu, či chce niečo doplniť pán Pavel. Nie? Dobre, takže prezentácia návrhu správy. Tá má byť vo výbore Libe 19. a 20. februára. Ďakujem pekne kolegovia za spoluprácu. A posledný bod nášho programu. A dúfam, že sú tu všetci prítomní, tak aby sme mohli začať s týmto bodom. Je to správa Európskej komisie o pokroku Bulharska Rumunska v rámci mechanizmu e, verifikácie. Mali sme prezentáciu poslednej správy, ktorá bola zverejnená 15. novembra 2017. Pán William Slas, riaditeľ. Nech sa páči, máte slovo na prezentáciu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslanky. Nie som veľmi rád, že mám príležitosť e, kratučko vás poinformovať o týchto dvoch správach. Možno si spomínate, že e, v januári sme hovorili o 7. správe komisie a správa tohto mesiaca musí byť vnímaná ako aktualizácia tej predchádzajúcej e, v podstate sa robí inventarizácia desiatich rokov a snažíme sa zohľadniť dlhodobé trendy a pozrieť sa na to zvýšky. E, keď bolo si viem prijaté, boli to ešte zostávajúce kroky, ktoré boli potrebné na to, aby nezvratným spôsobom boli prijaté a aby Bulharsko a Rumunsko splnilo všetky potrebné milníky, aby komisia mohla uzavrieť s tým, že mechanizmus by mal sa prestať uplatňovať tieto odporúčania. By stačili až na to, že vývoj udalosti zvrátil tento pokrok, takisto sme chceli uzavrieť CVM počas aktuálneho mandátu komisie. Zároveň komisia nadalej trvá na tom, že bude robiť dôkladnú analýzu v úzkej spolupráci s bulharskými a rumunskými orgánmi, ako aj na základe informácií občanskej spoločnosti a iných členských štátov. Takže keď pôjdem po krajinu po krajine pre Bulharsko, v januárovej správe bolo 17 špecifických odporúčaní a táto správa dospela k záveru, že bol dosiahnutý významný pokrok. E reformný proces od maja e, nabral momentum a nadviazal na aktivity z roku 2016. E, vláda sa snaží do konca roka spraviť e, množstvo reform, avšak E, nové voľby do Najvyššieho súdnej rady sú dobrým stimulom a príležitosťom pre vytvorenie naozaj e, systému, ktorý bude nestranným rozhodovaním. Voľby do súdnej rady poprvýkrát išli podľa systému jeden sudca, jeden hlas e, proces parlamentných kvót kritizovala občianská spoločnosť, e, pretože to nepovažovalo za naozaj demokratické a diskusné. E, ďalšia vec v odporúčaniach to sú nominácie a nevyvážená záťaž jednotlivých súdov. Takisto e, teraz inšpektorát súdov má nové právomoci. Ďalšie kľúčové odporúčanie, čo sa týka súdnictva, sa týkalo plnenia zistení analýzy prokuratúry z minulého roka a e, reforma e, trestného e, kodexu. Takisto tu legislatívny proces, verejná diskusia, konzultácia so zainteresovanými stranami teda občianskou spoločnosťou. Občianská spoločnosť vyjadruje určité obavy a toto je kľúčový prvok udržateľnosti reforiem. Boj proti korupcii v januárovej správe CVM sa hovorilo o tom, ako oblasti, kde najpomalší pokrok, išlo o komplexnú reformu legislatívneho rámca pri efektívnej a jednotnej agentúre boja proti korupcii. Teraz je v Národnej rade návrh legislatívy, ale sú potrebné ešte e, ďalšie aktivity, aby nová inštitúcia mohla sa funkčniť. Takisto Musí byť jasná cestná mapa na riešenie nedostatkov v boji proti korupcii a mechanizmus verejného nahlasovania. To sú kľúčové prvky, ktoré zabezpečia náležité vyšetrovanie a stíhanie prípadov korupcie. Takisto je dôležité robiť e, niečo v, v oblasti prevencii šírenia korupcií vo vláde. E, ide o verejné obstarávanie a rizikové sektory. Tu boli prijaté prvé kroky v tejto oblasti. Čo sa týka posledného milníka v rámci boji proti organizovanej trestnej činnosti, správa z januára 2017 uznala vývoj v oblasti tohto prostredia za posledných 10 rokov uvádza sa tam, že inštitúcie, v roku, ktoré boli vytvorené v roku 2012, zača, začali už mať e, v podstate um, za sebou určitú históriu prípadov odsúdenia, e, korupcie a zabavenia nezákonného e, majetku či zisku. Inštitúciálna zmena, ktorá teraz prebieha, by však nemala podriť fungovanie tejto inštitúcie. Takže celkový vývoj Bulharska. V správe sa hovorí, že komisia nemohla uzavrieť ani jeden z milníkov. Zatiaľ uh, je presvedčená o tom, že pri ďalšej politickej vôli a odhodlaní posunúť reformy vpred Bulharsko by malo splniť všetky nedoriešené odporúčania CVM v blízkej budúcnosti a teraz e, Rumunsko. Opäť začnem tým, že pripomeniem 10-ročnú e, perspektívu z januára, ktorej sa ukázalo to, že Rumunsko znamenalo za významný pokrok. Významné reformy boli takmer ukončené. Reforma súdnictva opätovne súdnictvo ukázalo svoju profesionalitu a nezávislosť. To bolo premietnuté v dobrých výsledkoch eh, hodnotenia justič, justície aj v boji proti korupcii. Správe v januári, v januára boli stanovené 12 hlavných odporúčaní zameraných na zodpovednosť e, eh, rumúnskych inštitúcií a eh, potrebné interné záruky na zabezpečenie stability a nezvratnosti výsledkov. Táto správa CVM identifikovala pokrok vo viacerých odporúčaniach a pôjdem jednotlivo po bodoch. Nezávislosť súdnictva odporúčanie sa zameriavalo na dve veci. Prvý bod robustný nezávislý systém pre menovanie najvyšších prokuratúrov za podpory Benátskejho výboru. Toto je prebiehajúca záležitosť. Mení sa legislatíva, čiže ešte stále je tento bod nevyriešený. Druhý bod sa týkal využití vnútorného etického kódexu parlamentu na ochranu nezávislosti súdnictva. Tento kódex bol teraz prijatý a jeho implementácia len ukáže, či priniesol žiaduci výsledok alebo nie. Čo sa týka reformy súdnictva, tu išlo o zabezpečenie väčšej stability právneho kódexu a e, propagovanie predvídateľnej transparentného legislatívneho procesu, ktorý zohľadní konzultácie so, súd, so súdmi a inými zainteresovanými stranami. Dosiahol sa určitý pokrok, ale v správe sa uvádza ju aj E, udalosti, ktoré stiažujú dosiahnutie istoty a stability reformy, konkrétne situácia ohľadom e, vyhlášky 13 e, februára. Od vydania tejto správy boli prijaté a navrhnuté mnohé príležitosti, ale nekonzultovalo sa o nich Teraz bol vytvorený špeciálny výbor v parlamente na podporu dialógu medzi parlamentom a súdnictvom, čo môže pomôcť potvoriť dvierka k predvídateľným a konsenznejším e, novelám alebo procesom novelizácie. Aktuálny proces novelizácie e, súdov v oblasti, e, pardon, legislatívy v oblasti súdnictva sú dobrým príkladom nezávislosť súdnictva a zohľadnenie e, názorov súdov, to je dôležitý prvok splnenia e, milníkov CVM. Nová súdna rada začala svoj mandát v januári tohto roka. E, stojí pred, od samého začiatku pred ťažkými úlohami, ale je pripravená zvládať ťažké úlohy. Čo sa týka integrity, boli prijaté dôležité kroky, čo sa týka odporúčania systému prevencie. Je to nová iniciatíva, ktorá má zabezpečiť prevenciu konfliktu záujmov pri verejnom obstarávaní a mala by prinásať už pre výsledky. Ďalším odporúčaním bola transparentnosť v parlamentných tokoch e, pri príjmaní končných rozhodnutí ako konflikt záujmov a ich uplatňovanie na konkrétne nevyriešené prípady e, tu parlament neprijal kroky, neuplatnil sankcie. Ak by tak učinil, tak by to znamenalo významný rýchly pokrok pri plnení tohto odporúčania. Boj korupcie na vysokej úrovni, vrátanie záverov z januára ohľadom úspešnej uzavretia prípadov korupcie na vysokej úrovni. E, tu bol iba jedno odporúčanie v januári išlo zodpovednosť za rozhodnutie tiahnutia imunity poslancov. Odporúčané kritérium pre rozhodnutie o žiadosti o stíhania bolo jedným spôsobom toho, že toto rozhodnutie vychádza na, o, z objektívneho základu. E, boli prijaté určité kroky, ale správe sa hovorí, že je potrebné spraviť ešte viac. Boj e, proti korupcii na všetkých úrovniach. Tu musia pokračovať práce na národnej strategii. boja proti korupcii, ale potrebujeme prijať ďalšie kroky a musí to byť považované za silnejšiu politickú prioritu. A posledné odporúčanie Národná agentúra pre e, riadenie alebo správu zabaveného majetku, tam bol len malý pokrok. Takže áno, zaznamenali sme pokrok pri viacerých odporúčaniach celkové. E, ten hybný moment reform sa ako si strátil, je tu riziko opätovného otvárania e, tých kritérií, ktoré už boli považované za uzatvorené, čo je takisto výzva a pochybňovanie súd, nezávislosti súdov e, vyvolávajú neustále obavy. Komisia je naďalej presvedčená o tom, že pri dobrej spolupráci so štátnymi inštitúciami a pri dobrom politickom smerovaní e, a pri rešpektovaní nezávislosti súdnictva Rumúnsko dokáže splniť zostávajúce odporúčania CFM v blízkej budúcnosti. Takže na záver tieto dve správy môžeme vnímať ako e, priebežné správy a očakávame ďalšie hodnotenie budúci rok. A komisia očakáva dobrú spoluprácu s týmito dvoma členskými štátmi v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Much, Ďakujeme. Štyria rečníci by chceli pohovoriť. Pani Mokovej, pán Radev, pán Gurianu a pani Gomeš. Pani Sipel, Stanišev. Pani Makovej. Ďakujem. je to drsné posolstvo, ktoré tu Rumunsku vysiela komisia. Hovorím o všetkých tých správach, až doteraz nielen o tejto. Komisia tu upozorňuje, že sú tu riziko otvorenia otázok, ktoré už boli považované za uzatvorené v predošlej správe. To povedali zástupca komisie. Znovu otvorenie niektorých kapitol je považované tie, ktoré boli uzatvorené. No už tak to je veľký krok vzad. Avšak zodpovedať za to vláda, ktorá pošlapáva práva. Tvrdia, že Rumunsko už MCV nepotrebuje. To, dokiaľ túto, e, toto monitorizovanie máme, a politici pritom pošľapávajú doporučenia, nuž tak ako môžeme povedať, že to nepotrebujeme? Keď by sme mali rešpektovať túto správu a tie odporúčania a neignorovali ich, nuž tak samozrejme potom by táto, tento proces monitorovania skončil sám o sebe. Táto kritika e, predstavuje veľký zdroj znepokojenia určite vieme, o čo ide. Ide o zmeny troch zákonov naliehavým postupom. Neviem, pre koho je ten postup naliehavý. Avšak v podstate to podrobuje súdnictvo politike. Čiže inými slovami sa tým ruší nezávislá justícia a po dňoch, kedy sa bojovalo proti korupcii, kedy sa robili veľmi slubné kroky pre konsolidáciu reforiem, tak teraz politici, ktorí sú pri moci a ktorí sú v parlamente, robia kroky späť. Teda je to rozdiel medzi inštitúciami a politickou voľou. Teraz viac než kedykoľvek predtým politická vôľa tejto vlády PSD ALDE je e, snaha o krok späť. Im nezáleží na tých správach. Napríklad som počula od zastupca komisie, že pred týždňom, keď bola vydaná správa, tak tu bola žiadosť, aby parlament a vláda požiadali o názor Benátskej komisie k niektorým otázkam zmeny zákonov. A aj keď tá správa žiadala minulý týždeň, tak dnes predseda parlamentného výboru, ktorý sa zaoberá týmito zmenami, pán Ordán, bývalý minister, takto zo dňa na deň prijal túto to naliehavé nariadenie, tak tvrdí, že nepotrebujeme názor Benátskej komisie. Takže komisia eh, Európska o to žiada a predseda parlamentného výboru rumunského tvrdí, že sa nám nechce. Už tak jediná vec, ktorú vám chcem povedať pre Rumunsko a pre Rumunov, je to, že tieto odporúčania musia byť eh, uplatnené a nepošlapané práve preto, že krajina musí napredovať ďalej, nesmieme sa nechať politikmi stiahnuť späť. Ktokoľvek miluje našu krajinu, nesmie ustúpiť, musí postupovať vpred a ne, nepošlapávať to ako PSD a LD pri moci. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem. Politická stabilita a pokrok e, na základe odporúčaní. To je to, tá hlavná časť správy Európskej komisie postup Bulharska k CVM. Mali by sme tiež poznamenať, že toto je jedna z najpozitívnejších, ak nie poz, najpozitívnejšia správa o postupe pokroku Bulha, bu, e, Bulharska k, k, k mechanizmu spolupráce a verifikácie pozitívne sa hodnotí, čo urobila vláda. Dobehli sme uh, stratu alebo sklz, ktorý sme mali z dôvodu predčasných volieb Európskej komisii. Chcem poblahoželať za jej konzistentnosť v posledných dvoch správach, ktoré obsahujú jasné kritériá. Niečo, čo v minulých správach nebolo také samozrejme. Terajšia správa neobsahuje nové odporúčania a poprvýkrát dáva jasnú perspektívu k ukončeniu tohto mechanizmu, ktorý sa udeje, ak reformy budú napredovať, ako tomu je i teraz. Tieto odporúčania, ak sa zohľadňa, tak CVM sa ukončí. Očividne toto CVM svoje použitie vyčerpal. Svoje povaha povahe je diskriminatívny. Politické strany to využívajú vo volebných kampaniach. Minulý rok tu bol apel smerom k novému mechanizmu, ktorý by bol uplatniteľný vo všetkých európskych krajinách, nielen v Bulharsku a Rumunsku. Dúfame, že uvidíme vlastne vstup do platnosti e, takéhoto mechanizmu. Ďakujem, že myslím si, že netreba pripomínať, že toto prebieha od roku 2007 mne sa to javí tak, že sme súčasťou určitého rituálu, alebo ak to tak môžem povedať, je to určitá oslava budúcej správy. Funguje to takto. Jeden rok sa objavia zlyhania v správaní rumunských orgánov, ktoré sa vyvážia udržateľnými, e, udržateľným e, merateľným pokrokom o rok na to máme ďalší pokrok, ktorý sa vyváži e, zlyhaniami. Jeden rok Rumunsko horšie než Bulharsko, na, ďalší rok naopak. Takže mohli by sme si položiť otázku, ak tá celá vec je zbytočná, či celá vec je zbytočná. Ja by som povedal, že nie, pretože sú tu dve, dva dopady. Mimochodom, obe negatívne Prvý dopad je ten, že Rumunsko a Bulharsko budú mimo Schengenu do nekonečna. Druhý dopad, a to je ešte vážnejší, že rumúnsky i bulharská vláda budú naďalej porušovať zákon a fungovať korupčne pri plnom vedomí, že je to jedno. Či čokoľvek urobia alebo neurobia, CVM jednoducho nebude následok ich správania, ale len výsledok politického rozhodnutia, ktoré nemajú v rukách. Takže súhrne, želal by som si, keby CV bolo úspeš- e, mohlo byť úspešné, ale obávam sa, že nebude. Pani Sipel. Ďakujem. Bohužiaľ, Mal som e, oddelen, odlišné možnosti vypočuť si znova tie správy CVM a pamätám si, že pri posledných príležitostiach e, boli správy, ktoré hovorili, že je tu určitý pokrok, ale musíme popracovať a, a nadviažem na kolegu, ktorý hovoril o probléme. Môj dojem je ten, že pri všetkým tom pokroku za posledné roky je tu politické rozhodnutie neopustiť CV, pretože členské krajiny nechcú mať e, krajiny v Čengenskej oblasti. To je dlhá rozpráva. V každom prípade sú tu body, ktoré treba pomenovať. Veľmi krátky komentár k otázke, či niektoré krajiny by mali spolupracovať s Benátskou komisiou. Už tak, tu by som rada z, vás upovedomila, že je tu viac než jeden či dva členské štáty, ktoré nechcú načúvať tejto komisie, nechcú s ňou spolupracovať. Rozdiel je v tom, že tieto krajiny nie sú e, predmetmi CVM, to je ten jediný rozdiel. Keď potom ďalej ide v, e, o Rumusko, tu je určitý pokrok, ale zasa opätovne negatívne pozície. Ja by som jasne chcela počuť, pretože sme mali rozpravu k e, Rumúnsku v pléne pred pár mesiacmi. Rada by som vedela, bohužiaľ som nemohla si vypočuť celú správu, aké boli návrhy na legislatívne opatrenia v tej chvíli, aké sú konkrétne návrhy teraz poďalej, aké sú rozdiely od vtedy, kedy sme mali rozpravu v pléne, a aká je situácia, aké sú pravidla teraz? Dajte nám nejaké príklady, čo konkrétne sa zmenilo v praxi, či pokiaľ ide o návrhy na stole. Pani Komeš? Ne, nebudem komentovať politicky orientované stratégiu za celé roky, ako e, naznačili minulé dva komentáre. Avšak musím pohovoriť o tom, čo som sa e, naučila, keď som bola na, na, poz, keď som bola na pozvanie kolegov, kolegu Katalín Ivana v, v Rumunsku, keď som hovorila s občianskou spoločnosťou, s médiami, organizáciami o problémoch ktoré sú momentálne v Rumúnsku, pokiaľ ide o vnímanie korupcie a boj proti korupcii, ale nedostatok boja proti korupcii. No už tak možno povedať, že ľudia bojujú proti korupcii. Teraz eh, v zime eh, sú ochotní eh, demonstrovať proti legislatívnym návrhom, ktoré chcú zabrániť trestaniu korupcie Stretnutia s týmito ľuďmi mi ukázali, aká je kvalita ich argumentácie a zistení, ktoré e, e, získali za rôznych okolností. Oni sami uznali to, čo sa povedalo o zlepšení menovite pokiaľ o úlohu súdnictva Avšak e, mali veľké obavy, pokiaľ ide o celkové aspekty boja proti korupcii. Malo sa hovoriť o boji proti e, praniu špinavých peňazí, kontext panamských zistení Ďalej súvislosť, kde bol zákaz eh, implementácie štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. Je tu naozaj podozrenie, že množstvo kontraktov štátnych vo verejnej práci eh, s obrovským environmentálnym dopadom vrátane eh, použitia európskych fondov sa spájajú s obrovskou korupciou. Čo som si ja uvedomila, že toto nie, tu nie je len Rumunsko. Nejde tu len o vieryhodnosť e, orgánov, ale naša vlastná vieryhodnosť komisie. Podporím kolegyňu Sipel, potrebujeme politický prístup komisie určitú stratégiu a ak to zahrňa e, podporu Benátskej komisie v nejakej iniciatíve, nemôžeme pokračovať s týmto terejším prístupom, ktorý e, osciluje medzi extrémami. Videla som, že Rumúni sú plní obav chcú sa naozaj chopiť svojej zodpovednosti, takže im treba pomôcť. Pán Stanišev. Ďakujem pekne. Mám tu tú výsadu. Mal som tu výsadu sledovať tieto správy od počiatku, od roku 2007 a môj všeobecný záver je ten, že ak na začiatku tohto procesu mechanizmus bol silným E, stimulom pre vlády v Rumunsku. Postupne sa to stáva určitým rituálom bez veľkej pridanej hodnoty, pretože na začiatku u nás každá správa sa očakávala s, veľk, s veľkými, veľkou úzkosťou alebo množstvo emócií, očakávaní. Teraz sa to stalo nejakým nejakou rutinou. Nie je to už stimul, dokonca to e, vedie k e, opačnému efektu. Je tu problém so všeobecným prístupom komisie. Chcem pripomenúť, že jedno z kritérií, ktoré sa implementovalo na úvod, bolo to, a respektíve rozhodlo sa ešte v roku 2007, išlo o ústavnú reformu a nikdy sa nehovorilo, že tento odsek že jedno z týchto štyroch kritérií e, je už vlastne vybavené, že je mimo e, záberu. To vedie naozaj k mnohým obavám. Tento mechanizmus pokračuje bez jasného, e, jasnej vyhliadky. V situácii, kde vidíme, že kodaňské kritéria Európskej únie, ktoré pokrývajú otázky demokracie, právneho štátu sa porušujú v mnohých členských krajinách EÚ. E a čo potrebujeme, ak chceme, aby inštitúcie e, boli vážne brané, je celoeurópsky mechanizmus na posudzovanie európskej e, demokracie a právneho štátu, aby sa to riešilo vo všetkých členských krajinách, aby to nebolo selektívne a aby sa to nepoužívalo teraz, ako sa to deje z CVM voči e, Bulharsku Rumunsku ako nástroj pre ďalšie politické otázky. Už sa tu spomenulo, spomenul Schengen. A veľmi priamo vám poviem, to, čo sa deje e, v rade, pokiaľ ide o odročenie, už po mnohé roky členstva Rumunska a Bulharska v Schengene, vediac, že tieto dve krajiny plne dovršili všetky kritéria pre členstvo, je škandál pre radu samotnú, podkopáva to vieryhodnosť EÚ a vytvára to jasné, e, jasný dojem mer- merania dvojitým metrom a je to problémom pre domácu politiku v tých krajinách. Nebudem hovoriť mena krajín, voľby v jednej, potom v ďalšej, v tretej krajine, mal, takže malo by sa to odročiť. A ak hovoríme o tom, aké sú tie veci, ktoré podkopávajú vieru v EÚ, už tak definitívne toto je jeden z príkladov. Ďakujem vám. Ďakujeme pán Stanišev, ten, teraz pán Buda. Ďakujem za slovom. Hoc aj nie som členom tohoto výboru, ale hovoríme o Rumunsku, veľmi ma to zaujíma, je to moja krajina a povedal by som teda, že tá správa CVM poukazuje na niektoré aspekty i pozitívne. Som členom komisie, kde sme sa snažili implementovať práve určité odporúčania CVM a teraz dochádza k takým, nazvime to, agresiám zo strany vlády. Je tu snaha podrobiť e, e, súdnictvo alebo množnosť štátnych zastupcov riešiť veci. Sú tu pozitívne elementy, napríklad vytvorenie určitého minimálneho veku Eh, kedy človek sa môže stať sudcom, ale toto zamiešavanie sa do činnosti je eh, znepokojivé. Ak hovoríme o porušeniach v iných členských krajinách, ktoré sú nezanedbateľné, napríklad Polsko alebo iné štáty, avšak to, čo vadí pani predstavujúca vám a mne, už tak to je tá otázka vstupu do Schengenu zo strany sa nám, komisie sa nám zdá neprípustné, aby sa táto e, záležitosť nedelej predlžovala, pretože občanom sa to nepáči. A podmienovať to, e, teda vstup do Schengenu zrušením procesu CVM. Už my sme sme investovali stovky miliónov eur do toho, aby sme sa stali faktorom stability v regióne a nie sme prijatí do šengenského e, priestoru. A to je veľká újma a vníma sa to v Rumunsku ako bezprávie. Takže myslím si, tiež keď sa hovorí o absorpcii európskych fondov v polnospodárstve, mali by sa nájsť určité spôsoby, koordinácie, aby to, čo sa dialo v členských krajinách, aby existovala určitá príručka dobrých postupov pre absorpciu fondov. To by malo platiť pre všetky členské krajiny. Pani Makovej, chcela by ste ešte niečo dodať? Ďakujem veľmi pekne. Je tu taká drobná chyba. Európska komisia nikdy neprepojila správu TVM so e, vstupom Bulharska a Rumunska do šengenského priestoru. Jediný štát, a to bolo Holandsko asi pred 4 rokmi, sa vyslovil týmto spôsobom a povedali, že chceli by sme niekoľko dobrých správ za sebou a to by stačilo. Ale to nikdy nepovedala ani komisia, ani rada. Takže nie je pravda, že z tohto dôvodu nie sme v Schengene. Nie sme v Schengene, pretože máme politikov, ktorí klamú a kradnú. A ktorí nie sú schopní vyjednávať. Ale samozrejme to nesúvisí s procesom CVM. To je otázka nezávislej justície. A samozrejme ja chcem, aby Rumunsko vstúpilo do Schengenu. A preto chcem na to upozorniť všetkých, ktorí o tom hovoria E, táto väzba nie je úplne správna. Ospravedlňujem sa, pani predsedajúca. Chcela by som dodať, že azda neexistuje oficiálny dokument, ale boli to členské štáty, e, ktoré opakovane e, povedali, že kvôli CVM nedovolia týmto dvom štátom vstúpiť do šengenského priestoru. Takže nemali by sme tu hovoriť klamstva v tejto miestnosti. A keď niekto, niektorý z kolegov spomenul už e, Polska, pre, Polsko, e, pred šestimi rokmi sme mali e, problémy s Maďarskom. A keď a keď spomíname členské štáty, musíme spomenúť všetky štáty, s ktorými máme e, problém, bez ohľadu na to, či sa nám páčia alebo nie. Áno, myslím si, že Maďarsko bolo na niekoľkých e, v dokumentiach. Pán, teraz sa vrátime slovo komisii. Nech sa páči, pán Slis. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem výboru za pripomienky k správe. Iste si uh, pamätáte, že e, horizontálne e, posúdenia pre komisiu ako celok e, boli veľmi významné. E, CVM je osobitný kontext, e, ktorý bol predložený komisii na zasadnutí a takisto predseda Juncker hovoril veľmi jasne o pozícii komisie. A nezanechalo ohľadom tohto žiadne pochybnosti. A v januári sme špecificky spomínali, že a samozrejme toto je aj naďalej línia komisie. A zda ešte dve pripomienky. To som uh, spomínal aj pánovi Radevovi, ktoré sa týkajú odporúčaní, aby sme mohli potvrdiť, že prípad a odporúčanie, ktoré komisia pripravila v januári, sú presne rovnaké ako odporúčania, tak ako boli predložené, komisia v týchto mesiacoch tieto odporúčania nezmenila. A samozrejme umožní to komisii potom odporúčiť takéto podmienky. Takže je to jasné a zrozumiteľné. A ako som povedal, tešíme sa na spoluprácu s týmito dvomi členskými štátmi pri zabezpečovaní toho, aby e, tieto odporúčania boli naplnené čo najrychlejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. E, my sme sa priblížili k koncu našeho stretnutia. Budúce stretnutie sa uskutoční 27. a 28. novembra. Pekný večer, kolegovia.